liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, herzlich willkommen zur Nachmittagssitzung. Tak, vítajte, vážení kolegovia, na popoludnejšom zasadnutí. Budeme pokračovať v našom programe s bodom 9. Výmena názorov s výkonným riaditeľom Európskej agentúry pre chemické látky. Jeho meno je Gert Lancet. Takže vítajte v našom kruhu, v našom výbore z času na čas sa stretávame, aby sme si priblížili aby sme si priblížili, ako fungujú agentúry. E, my sa tešíme z vašej prítomnosti. Naša delegácia vás tiež navštívila v Helsinkách. Bol to veľmi e, zaujímavý e, veľmi zaujímavé podujatie. Skutočne vy registrujete Evidujete, vyhodnocujete chemické látky. E, roky 2010-2011 sú veľmi dôležité pre vašu agentúru ECHA a prosím, aby ste prezentovali, ako e, napredujete v práci, na aké problémy narážate. Dám vám slovo, aby ste nás uviedli do problematiky a potom budeme mať diskusiu. Vážený pán predseda, vážení poslanci parlamentu a výboru Envy, je pre mňa potešením priniesť vám správy z Helsing, z Európskej chemickej agentúry ECHA. Stručne prejdem piatimi dôležitými bodmi, namiesto toho, aby som podrobne popisoval rozličné aktivity našej agentúry, alebo REACH, alebo nariadenie o klasifikácie a označovaní chemických látok CLP. To nám ponechá čas na to, aby ste mi mohli položiť otázky a ja na ne rád odpoviem. Predovšetkým chcem niečo povedať o pozitívnom stave, do ktorého sa dostala, dostalo nariadenie RIČ. Je to mimoriadne vhodný čas, aby sme chránili ľudí a životné prostredie pred účinkami chemických látok. V priebehu nasledujúcich troch týždňoch najnebezpečnejšie látky, ktoré sú vyrábané vo veľkých množstvách v Európe, sa budú musieť zaregistrovať v Helsinkách v našej agentúre ECHA. Som mimoriadne hrdý na to, že dva a pol roka potom, čo REACH nadobudol platnosť a kým sme museli robiť nábor a školiť zamestnancov, už sme sa dostali na takú úroveň odbornosti, ktorá nám umožňuje vstúpiť do praxe. Ide tu o starostlivé plánovanie, prípravy, systémy zábezpiek a ťažkú prácu mnohých kolegov a všetko toto vyústilo do splnenia našich záväzkov voči priemyselným odvetviam, chemického priemyslu aj občanom. Agentúra každodenne spracováva tisícky registrácií, kontroluje a prideluje registračné čísla jednotlivým firmám. Dovčera ECHA dostala 14 015 žiadosti o registráciu, z ktorých sa vytvorili samostatné zložky, dosiers a udelila 10 200 registračných čísel, ktoré sa týkajú 2446 látok. Možno nie až také dôležité pre e, tento termín, ale dôležité ako indikátor inovatívneho potenciálu chemického priemyslu v EU Treba povedať, že sme dostali registráciu, žiadosť o registráciu 834 nových látok. 94,4 registrácií z roku 2010, ktoré sa týkali chemikálií vyrábaných vo väčších množstvách, prišli z veľkých firiem, 4 zo stredne veľkých firiem, 1,4 z malých a 0,2 z mikrofiriem. Navyše, dovšera sme dostali vyše 550 tisíc oznámení o klasifikácii a označovaní chemických látok, pretože termín pre o týkajúci sa CLP je 3. januára 2011 a dovtedy očakávame niekoľko miliónov žiadostí, ktoré prídu do agentúru. Procesy súvisiace s nariadeniami REACH a CLP sa rozbehli a stroj našej agentúry beží. Ostatné regióny vo svete so zaujímom pozorujú politiku EÚ v oblasti chemického priemyslu, najmä regulátory v USA, Kanade a Austrálii. Máme s nimi e, pravidelné stretnutia a podpísali sme e, memoranda porozumenia. Dôležitým prvkom nášho úspechu je to, že sme sa rozhodli pre otvorenú a transparentnú prácu. Náš mandát Znamená, že musíme do veľkej miery ochrániť dôverné údaje z priemyselných odvetví, ale zároveň musíme nájsť rovnováhu medzi dôvernosťou údajov a transparentnosťou. Aktéry hrajú životne dôležitú úlohu, pretože participujú na stretnutiach našich výborov, pomáhajú pripraviť usmernenia pre firmy, spolupracujú na kampaniach a diskutujú s nami počas dní otvorených dverí a iných podujatí. Posledná inovácia, ktorá je jedinečná na európskej úrovni, je rozhodnutie našej správnej rady, aby títo aktéry sa zúčastňovali aj na zasadaniach výboru členských štátov pri testovaní na zvieratách. To ma privádza k môjmu druhému bodu, nášmu prístupu, ktorý by sa dal zhrnúť anglickými slovičkami can do. Ide to, pôjde to, môžeme to dokázať. Naša misia je zvládať všetky procesy súvisiace s nariadením REACH a CLP tým, že vykonáme všetky konkrétne odborné úlohy s nimi súvisiace. Existuje ehm, viacročný pracovný program, ktorý vysvetľuje konkrétne tieto úlohy podrobnejšie. REACH je najprísnejšia chemická legislatíva na svete, ako asi viete, a firmy robia, čo môžu, aby udržali krok s týmto legislatívnym vývojom a zaregistrovali sa. Je to však pre nich ťažké vysporiadať sa so všetkými podrobnostiami rič e, v týchto ťažkých hospodárskych okolnostiach. Preto im pomáhame tým, že im ponúkame praktické riešenia v rámci právneho rámca a vykonávame podporné úlohy, ktoré sa nedostali do oficiálnych plánov. Napríklad pravidelne sa zúčastňujeme na dialogu s priemyselnými odvetviami a Európskou komisiou, na ktorú, na ktorý sme vytvorili platformu Directors Contact Group, kontaktnú riaditeľskú skupinu. DCG vytvorila riešenia na 28 problematických záležitostí a používa web stránku, kde firmy e, nachádzajú riešenia, ktoré umožňujú flexibilitu, kde je 5 rozličných alternatív registrovania, tak aby sa stihol termín. Práca tejto skupiny DCG je výborným príkladom na spoluprácu medzi regulátormi a priemyselnými odvetviami pri monitorovaní riešení v rámci právnej situácie, ktorá je čoraz naliehavejšia, pretože sa blíži termín. Aktívne sme zvýšili poradenské služby priemyslu, napríklad sme organizovali tzv. webináre, teda webové semináre, ktoré sú interaktívne a streamované na webe. Ďalej sme zvýšili typ a objem dokumentov a webových stránok, ktoré sme sa rozhodli prekladať do iných jazykov. Toto sú aktivity, ktoré robíme navyše len preto, aby naši aktéry a akcionári dostali čo najlepšie služby pri úspešnej implementácii nariadení REACH a CLP. Sme odhodlaní pokračovať s, úrov- s takouto úrovňou služieb zákazníkom. Niektoré výzvy však stále pred agentúrou zostávajú. To je môj tretí bod. Štyri z týchto výziev súvisia s registračným procesom. Reagujeme na konkrétne potreby malých a stredných podnikov, pretože e, používatelia chemických látok čelia kvôli registrácii istým problémom. Ďalej tu je citlivá záležitosť zdieľania dát medzi firmami a dramatický vzostup našej vedeckej aktivity pri vyhodnocovaní zaregistrovaných dát a odmietaní zvieracieho testovania do takej miery, že to musí vždy byť až posledné možné riešenie. Týmto plníme naše úlohy v oblasti implementácie nariadení rieč ACLP. Rok 2010 je tým konečným termínom pre veľké firmy, ale aj malé firmy, ktoré majú iný termín, už sa začali zapájať. Máme špeciálnu sériu dokumentov, ktoré vysvetľujú špeciálne témy týkajúce sa REACH a CLP jednoduchým jazykom a v preklade do viacerých jazykov. Toto bude pre nás priorita, pretože sa pokúšame zabezpečiť čo najlepšie vynakladanie verejných prostriedkov. Používatelia v priemysle používajú tisícky chemických látok vo svojich produktoch a potrebujú zabezpečenie, ubezpečenie od výrobcu chemickej látky, že všetky látky, ktoré dodáva, sú zaregistrované a že sú na trhu legálne. Zdieľanie dát je priam kľúčovým uholným kameňom nariadenia REACH, aby sme sa vyhli e, finančne náročnému testovaniu na zvieratách, rozhodli sme sa, že ak existujú dáta k nejakej látke, je potrebné, aby ich vlastník týchto dát zdieľal s ostatnými výrobcami a importérmi. To nebolo jednoduché, pretože niektoré firmy odmietli takéto zdieľanie dát, alebo to vyhlasili za byrokratické bremeno navyše. Museli sme sa zapojiť do vyjednávaní a diskusií o tom, ako túto výzvu vyriešiť. Ďalšou výzvou, ktorá tiež súvisí so zdieľaním, spoločným zdieľaním dát, je, že testovanie na zvieratách musí byť až tou poslednou možnosťou, poslednou alternatívou. Tento cieľ sa už stáva realitou, pretože poskytujeme všemožnú podporu vrátane webových seminárov a podpory registrácie. 14 konzultačných e, podujatí sme zorganizovali až do roku 2010 a návrhy na testovanie na zvieratá, ktoré boli vyhodnotené našou agentúrou ECHA, boli prijaté výborom členských štátov ECHA a tam každý jednotlivý štát pozitívne prijal tieto naše návrhy. Ďalším krokom našej práce ktorou sa snažíme vyhnúť sa takému testovaniu na zvieratách, ktoré nie je úplne nevyhnutné, je porovnávanie látok s chemických látok s inými chemickými látkami. Napríklad nová verzia Toolboxu, ktorého skratkov je OECD QSAR, e sme, tuto sme publikovali online. Ide to o spoluprácu medzi OECD a agentúrou ECHA a umožňuje firmám na celom svete predvídať nebezpečenstva chemických látok, čo šetrí čas, peniaze a životy zvierat. ECHA reaguje tak, ako môže, flexibilne, ale všetky tieto výzvy nie sú v našich rukách, pretože potrebujeme aj podporu priamo aktérov, ľudí, ktorí robia s týmito chemickými látkami, aj podporu Európskej komisie. Nová výzva pre rok 2011 bude čo najlepšie využívanie množstva informácií, ktoré nám firmy poskytli do svojho prvého termínu registrácie. Tieto informácie majú takú odbornú a vedeckú povahu, že im, im verejnosť nerozumie, ale rozhodli sme sa, že istým spôsobom pretlmočíme tieto vedecké údaje do jednoduchého jazyka, aby všetci občania, ktorých táto téma zaujíma a všetci výskumníci mohli využiť tieto informácie pre svoje vlastné ciele. Snažíme sa vytvoriť globálny portál, na ktorom spolupracuje aj OECD a bude sa týkať informácií o chemických látok. Tešíme sa na priority, ktoré nám e, diktuje ďalší termín, ktorý bude v máji 2013. Dovtedy sa sústredíme na e, právne vynúcovanie si e, nariadenia RIČ, identifikáciu látok, ktoré sú vysokorizikové a vedecké hodnotenie registrácií a príspevkov k práci regulátorov. Napríklad konkrétne sa sústredíme na nanomateriály a na látky, ktoré narúšajú prácu štítnej žľazy. Členským štátom poskytujeme dôverný, prístup k dôverným informáciám tak, že, sa, že vstupujeme do dialogu s regulátormi v členských štátoch aj s jednotlivými firmami. Na toto sme zriadili Fórum pre spoluprácu a uplatňovanie práva. Zoznam kandidátov, ktoré sa týkajú autorizácie, v súčasnosti zahrňa 38 látok, ktoré sú vysoko rizikové a ďalších 11 látok, o nich sa rozhodne čoskoro. Komisári Tážany a Potočník už signalizovali svoje očakávania, že tento zoznam by mal e, obsiahnuť ešte ďalšie látky v nasledujúcich dvoch rokoch a my pracujeme spolu s komisármi na tomto cieli. Snažíme sa ho dosiahnuť spolu s členskými štátmi. Viem, že mnohí poslanci Európskeho parlamentu sú frustrovaní z toho, že tento zoznam nie je už dnes dlhší, čo skoro bude dlhší, ale potrebujeme naozaj prejsť celým procesom autorizácie a legislatíva nám predpisuje istý procedurálny postup, ktorý e, trvá istý čas. Sme na začiatku procesu zaraďovania rozličných látok na spomínaný zoznam, ale o pár rokov bude tento zoznam kompletný. Ďalšou výzvou pre agentúru ECHA do nasledujúcich rokov je registrácia celých zložiek, ktoré nám predkladajú priemyselné firmy najmä ktoré sa týkajú testovania na zvieratách. Ďalšia vec, ktorú riešime, je to, či sú tieto zložky naozaj v súlade s legislatívou a či sú informácie, ktoré v nich sú obsiahnuté, kvalitné. V roku 2013 očakávame ďalší termín pre registrácie a pripravujeme také hodnotenie chemických látok, ktoré bude povinné pre všetky členské štáty od roku 2012. Možno vás bude zaujímať aj naša správa o tom, ako funguje v praxi REACH. REACH je prelomová legislatíva a niektoré prvky tejto legislatívy fungujú hladšie a iné menej. Pripravujeme naše revidovanie toho, ako funguje REACH a predložíme túto správu Európskej komisie v polovici roku 2011 táto správa môže viesť k zmenám k tomu, v tomto nariadení a takisto bude hodnotným príspevkom pre inú príbuznú legislatívu. Agentúra ECHAS spolupracuje s OECD a OSN a takisto s Európskou komisiou pri podpore európskych aktivít v oblasti chemických látok. A môj piaty a posledný bod sa týka oblasti, v ktorých potrebujem vašu pomoc. Som veľmi vďačný za parlamentnú prácu, za vašu podporu subvencií pre agentúru ECHA v roku 2010 v takom zásadnom čase, aký teraz žijeme. Na osobnej úrovni sme boli veľmi radi, keď prišla delegácia výboru Envy do Helsing v apríli a stretol sa s našou správnou radou. Takisto Guido Sakony, spravodajca pre RIČ a spoluspravodajca Harmut Nasaver nás navštívili a začali s nami spolupracovať na začiatku tohto roka. Som veľmi rád, že aj takáto forma osobnej podpory zo strany parlamentu sa prejavila. V duchu REACH a CLP, ktoré majú chrániť ľudské zdravie a životné prostredie, pracujeme v súčinnosti a budeme tak robiť aj naďalej. Rád by som vás vyzval, aby ste využili váš vplyv na národnej úrovni. Pretože e, nariadenie REACH vychádza zo silnej kooperácie medzi národnými vnútroštátnymi úrovňami jednotlivých členských štátov a celoeurópskou úrovňou. E, úloha členských štátov je nielen dôležitá pre podporu chemického priemyslu a pre uplatňovanie práva v praxi, ale je dôležitá aj pre vedecký rozmer celého procesu napredovania čo sa týka procesov vyhodnocovania a zvládania rizika v rámci REACH a CLP, nebudú úspešné, ak sa aktívne do tejto práce nezapoja jednotlivé členské štáty. Bez dostatočných finančných prostriedkov, ktoré budú plynúť z úrovne členských štátov REACH, nebude takým úspechom, aký by sme radi videli. V čase, kedy sa šetrí na výdavkoch na personál vo všetkých možných kanceláriách a inštitúciách, by sme vás radi oslovili, aby ste naozaj podporili túto mimoriadne dôležitú tému RIČ a CLP. Nalieham na vás, aby ste pomohli šíriť informovanosť a povedomie medzi vašimi voličmi o tom, aké sú zodpovednosti a práva firiem v rámci CLP a REACH. 3. januára 2011 vyprší termín pre CLP a tento termín sa týka registrácie nebezpečných látok, ktoré používajú mnohé malé a stredné podniky a musia ich preto zaregistrovať. Napokon my, ktorí pracujeme v agentúre ECHA, vieme, ako funguje RIČ v praxi. Nikto nemá také, taký rozsah vedomostí, ako majú moji kolegovia. Prosím, využite túto našu odbornosť. Naši kolegovia veľmi radi prídu a pomôžu vám pri implementácii a riešení podobnej legislatíve legislatívy. Sme pripravení na takúto asistenciu. Poprosíme parlament, aby nás konzultoval, aby sme mohli pripomienkovať každý jednotlivý krok ďalších legislatívnych postupov, aby ste mohli čerpať z našich bohatých skúseností pri implementácii nariadení REACH a CLP. Čakám, kým zavoláte, kým nás oslovíte. Preberám na seba zodpovednosť stanem sa riaditeľom tejto agentúry v marci 2011 a nie len agentúry, ale siete, ktorá súvisí s celou agentúrou. Môžem vám povedať, že dúfame rozšíriť túto sieť a všetky centralizované celoeurópske agentúry by mali e, fungovať na podpore e, vedomostí a sieťových kontaktov. Vážení členovia poslanci tohto parlamentu. Ešte raz by som vám rád poďakoval za priestor, ktorý ste mi poskytli a teším sa, že budem môcť odpovedať na vaše otázky, ktoré mi položíte. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne pánovi výkonnému riaditeľovi za úvodné správu. V podstate sme počuli čísla, ktoré, e, o ktorých sme sa dozvedeli v Helsinkách, 550 tisíc rôznych chemických látok a ďalšie e, tisíce, ktoré majú byť zaregistrované do 31. novembra. No a určite toto číslo sa ešte zmení do konca novembra. Guido Sakony, vy máte slovo ako prvý. Vy ste našim zástupcom v e, správnej rade ECHA. Vítame vás a určite e, budete mať priestor sa vyjadriť. Máme aj kontaktnú osobu e, s pani Satu Hasi a preto si zasluhuje slovo ako prvá. Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať pánovi Dansetovi za to, že prišiel E, túto vec s nami pridiskutovať. Ja mám e, dve poznámky k legislatíve o biocidoch. Teraz sa vlastne príjma táto legislatíva. Ako viete, parlament uzavrel prvé čítanie legislatívy o biocidoch a parlament odhlasoval dvojkrokový autorizačný proces biocidov s jedným termínom v roku 2013 a druhý milník je v roku 2017. A parlament odhlasoval, aby bola zrušená, zrušený ročný poplatok, ktorý sa e, uplatňuje pri žiadosti. A uvedomujem si, že tento poplatok je dôležitým zdrojom príjmov echa. Radi by sme sa dozvedeli priamo od vás, ako to vnímate vy, ako sa dotkne práce agentúry táto skutočnosť. Ďalšia vec. Parlament odhlasoval skrátenú lehotu na vydávanie e, vedeckého hodnotenia biocidných e, produktov. Teda ECHA e, mala skrátenú túto lehotu z 9 na 3 mesiace. Ja by som si od, od vás rada dozvedela, čo to pre vás v praxi bude znamenať. Teraz k otázke REACH. Poprvé, je, Veľa sa teraz hovorí o tom 0,1%, čo predstavuje prahovú hodnotu čo predstavuje koncentráciu látok, ktoré sa považujú za veľmi závažné. Tento limit 0,1% má znamenať ide tu e, vlastne o veľké, e, dvo, veľké tovarové položky, napríklad e, nábytok, alebo je to všeobecne bez ohľadu na to, o aké zariadenie ide, o aký kus nábytku ide. Takže ja by som si rada vypočula váš názor na túto vec. No a posledná otázka sa týka nanomateriálov. Ako všetci vieme, diskutuje sa o tejto veci, či teda rič postačuje. Postačuje z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti nanomateriálov. E, teda aký má na toto pohľad ECHA? čo robí agentúra ECHA preto, aby eh, evidencia obsahovala všetky relevantné informácie súvisiace s nanomateriálmi? A vôbec zohľadňujete prítomnosť nanomateriálov pri evidencii? Ďakujem. Ďakujem, teraz pán Richard Zeber. Ďakujem pekne. A ja sa chcem poďakovať riaditeľovi Dancetovi za to, že nás navštívil vo výbore e, e, práve v tomto období, pretože skutočne REACH je zásadný, bola zásadná legislatíva, teraz máme ďalší balík legislatívy v tej oblasti chemických látok v, v najbližších e, rokoch budú týmto e, zastihnuté najmä smalé a stredne veľké e, podniky. Pokiaľ viem, ten systém autorizácie zatiaľ nie je k dispozícii v iných jazykoch, len v angličtine. A a technická angličtina je práve pre malé a stredne veľké podniky prekážkou. E, hatí im to cestu k registrácii, kedy bude ECHA schopná poskytnúť e, tieto e, veci vo všetkých jazykoch, pretože skutočne toto je zatiaľ nedostatok ja by som chcel vedieť, a, č, ako náložíte s tými skúsenosťami, ktoré ste nadobudli počas tej prvej vlny eh, registrácie určite budete schopní vyhodnotiť, čo to prinieslo, aké pozitíva, aké negatíva, aké sú tam nedostatky a čo treba urobiť v prospech toho, aby v ďalších fázach, v ďalších vlnách to bolo lepšie organizované, aby to prebehlo hladšie, aby e, skutočne e, nedošlo k nejakej strate dôležitých informácií čo sa stane s tou skupinou priameho kontaktu. To bol veľmi zmysloplný nástroj, osvedčil sa. Bude táto skupina ďalej fungovať, teda aj do toho horizontu 2013, alebo to bola len jednorázová záležitosť? Veľa eh, hlasov sa ozýva aj negatívnych hlasov k tomu fóru SIEF. Eh, čo chcete s tým robiť? Chcete trošku uľahčiť procesy? Eh, skutočne zdá sa, že sa tam naráža na mnoho ťažkostí. Ďakujem teraz Dagmar Rotper. Ďakujem. Eh, práve sa snažím si sa rozpomenúť, lebo myslím, že sme tu sedeli práve pred 4 rokmi a ja sa pozerám tu smerom ku Gidovi a ostatným spolupracovníkom a v tých dňoch echa existovala len teoreticky, len na papieri, takže ťažko si vôbec možno e, predstaviť, že čo všetko sa medzi časom udialo. Chcela by som e, vyjadriť naše blahoželanie. My skutočne vás všetci obdivujeme a prosím vás, aby ste toto zdelili aj svojim spolupracovníkom. Chcela by som povedať niekoľko vecí. Mám tu jednu vec, ktorú síce nemám na zozname, ale musím to povedať a to je to, čo sa týka nanotechnológií. Tieto zohrávajú dôležitú úlohu v legislatíve o kozmetických prípravkoch, ako aj v ďalších e, druhoch, ako sú napríklad potraviny a tak ďalej. Takže je to oblasť, ktorú treba dôkladne posudzovať. A teraz niečo o ochrane zdravia zvierat a testovaní na zvieratách. Veľmi ma potešilo to, čo ste povedali. Um, E, chápem to tak, že ste sa pokusili v tomto smere niečo zmeniť a smerom k zákazu testovania na zvieratách a ochrane ľudského zdravia. Teším to, čo ste povedali o spolupráci s OECD, hoci som nikdy nepovažovala našu spoluprácu s OECD za až takú prioritnú pre nás, predsa len ako oceňujem to, čo ste povedali, ale ako môžete zabezpečiť, že OECD budete ovplyvňovať potrebným smerom, čo je potreb, to, ktorý si vyžaduje e, postupný zákaz testovania na zvieratách. Teraz niečo k transparentnosti. Cením si, čo ste o tom povedali. My vo viacerých agentúrách máme problém nezávislosti expertov. Nezávislosť to je veľmi široký pojem a viem, že je veľmi ťažké povedať, čo je biele, čo je šedé, čo je čierne, ale tá odpoveď veľmi často naozaj závisí od pohľadu toho, ktorý to vníma a e, niekto ma prerušil a veľmi často to nie, nie celkom zodpovedá realite. Ale e, preto by som sa vás chcela spýtať, či by ste mohli veľmi jasne e, pre, e, požiadať vás, aby ste, mohli, aby ste sa snažili zabezpečiť absolútnu transparentnosť v budúcnosti, predovšetkým v jednej kľúčovej oblasti, a to je, aby odporúčania e, boli v súlade s tým, čo e, od vás ľudia očakávajú. Povedali ste, že vás môžeme kedykoľvek e, skontaktovať, ja to vítam, my to urobíme, ale aj tak by bolo užitočné mať nejaký leták, ktorý by sme mohli potom e, poskytovať ďalej malým a stredným podnikom Vypočula som si, čo ste povedali e, a teraz nám zostáva už len 6 týždňov do Vianoc a pokiaľ vás Ježiško požiada, aby ste povedali jedno svoje želanie, zaujímalo by ma, aké by to želanie bolo. E, e, Chris, čo, čo by si si ty zaželal na Ježiška? kritizujú nás zo strany eh, lobbystov eh, v tak pokiaľ ide o REACH, ako aj OECD, ale myslím si, že to, čo ste urobili, to je veľmi zaslužné, chválihodné a, a preto blahoželáme vám a vašim e, pracovníkom a teraz je o to, aby sa tá legislatíva aj dostala do praxe. A teraz tej kritike. My počúvame tú kritiku, napríklad dochádza k e, veľkému nárastu nevybavených prípadov a podobne, ale ktoré sú tie tri najväčšie najväčšie zdroje obáv v súvislosti s fungovaním REACH a s fungovaním vašej agentúry. To je otázka na vás. Ktoré sú tie tri najdôležitejšie otázky, ktoré by bolo treba riešiť? Ďakujem za túto otázku a teraz to máme. Ďalšiu otázku. Ďakujem, pán predseda. A ja by som chcel podporiť to, čo už povedali kolegovia. Naozaj je veľmi pozoruhodné, že to, čo sme ešte len pred niekoľkými rokmi dali na papier, sa v súčasnosti stalo jednou veľkou organizáciou. Ja mám dve, jednu otázku o REACH a dve o agentúre. Pokiaľ ide o REACH, súvisí to s tým, čo povedala Dagmar na Margo testovania na zvieratách. Najmä vo vzťahu k spolupráci s OECD. Ja som navštívil niekoľkokrát Ekvama a rozprával som sa tam s expertmi a to, čo oni robia a to, koľko alternatív skúmajú a overujú, na mňa urobilo veľký dojem. Keď sa pozrieme na to, koľko zvierat sa ušetrilo, tak to je úžasné. Naozaj je to úspešný príbeh a máme tu teda európsku validáciu alternatív, ktoré by mohli každoročne ušetriť stovky tisícov životov zvierat, ale tieto e, veci sa nerobia v praxi, pretože musíme e, brať do úvahy aj kontext OECD. Možno by ste nám mohli povedať, nakoľko v prvom rade OECD tento proces spomalilo a po druhé, prečo to je vôbec potrebné? Ja tomu jednoducho nerozumiem, prečo je to potrebné. A potom k biocidom. E, ja som všeobecným spravodajcom skupiny pre túto problematiku a musím povedať, že e, dosť ma frustruje pomalosť tohto procesu, pretože som si nebol dosť dobre, teda nie som celkom istý, aký, aké stanovisko má EKA k biocitným prípravkom, takže využívam túto príležitosť na to, aby som sa vás spýtal. My sme to mali urobiť, ale mali sme rozporu plné informácie, e, Takže sa tu komisár Han napríklad odkazoval na niečo, čo ste údajne povedali a podobne. Takže bolo by veľmi dobré, aby ste svoje stanovisko jasne sformulovali a ja vás môžem pozvať, e, alebo vás môže pozvať predseda či spravodajca, ale bolo by rozhodne dobre, keby ste tu boli, keď sa bude robiť druhé čítanie a keď sa bude materiál posudzovať vo výbore pre pretože sú tu ešte stále otázky, kde sme nedosiahli zhodný názor. Nie sme si istí ani, aký veľký tlak by sa mal vyvíjať na vašu agentúru a myslím si, že nikto z nás nemá nejaké vyhranené ideologické pozície, takže keby ste sa mohli dotera- vyjadriť k doterajším výsledkom, by to bolo dobré a zároveň by sme uvítali, keby ste uviedli odhadok koľkých eh, prípravkoch hovoríme, lebo my sme nie nejako dospieť k tomuto číslu. A takisto čo to znamená vo vzťahu k finančným prostriedkom, ktoré budete potrebovať na to, aby ste uspokojili požiadavky a znamená to, že, e, e, že je tu riziko nejakého nedostatočného, teda úzkých miest spojených s nedostatkom personálneho zabezpečenia a tak ďalej. To je otázka a je takýchto otázok viac, zrejme sú aj ďalšie, o akých my ani nevieme. Ako vidíte, ten, tento výbor má skutočne veľký záujem o vašu agentúru, o vašich pracovníkov, o vaše finančné zabezpečenie, takže vy zrejme na to odpoviete neskôr. Ale ak by som sa ja mohol vyjadriť k tomu, vieme, že komisia e, zaujala pomerne rezervovaný postoj na druhej strane sa uskutočnila rozpráva o biocidných prípravkoch e, a bolo e, akceptovaných, teda mali sme 27 e, národných systémov a bolo potrebné urobiť politickú voľbu v súčinnosti s Európskou komisiou. Samozrejme, dôsledok je ten, že je potrebné nájsť financie a personálne to zabezpečiť a myslím si, že je teda potrebné sa teraz e, uistiť, že, budeme, že nájdeme potrebných pracovníkov a financie. Ďakujem riaditeľovi ECHA za veľmi pozitívnu prezentáciu. Bola sa medzi tými, ktorá e, navštívila agentúru ECHA. Nepochybne je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Je to trošku odstrašujúce vypočuť si, aké množstvo práce musíte zvládať. Ja by som si dovolila ponúknuť niektoré pozorovania a mám aj otázky. Tú revíziu, o ktorej ste hovorili, že príde na stôl budúci rok. Kde vidíte problémy pri nariadení RIČ? Ktoré sa mohli, ktorým sme sa mohli vyhnúť. Napríklad, ako by sme mohli vypracovať lepšie nariadenie? Pomôžte nám pri tom, ako lepšie koncipovať legislatívu na každej úrovni. A teraz niečo k financovaniu agentúry ECHA. Už sme mali podobný rozhovor, pretože priemysel musí znášať isté náklady a nemajú nikoho iného, len vás, s, ktorými, s, ktor- s kým by mohli spolupracovať. Akú hodnotu im ponúkate za peniaze, ktoré priemysel platí za vaše služby? naozaj zhromažďujete veľké množstvo informácií, naozaj ste prelamovou agentúrou v Európe, ktorá takéto niečo robí. Sú isté obavy, že informácie, ktoré sa zhromažďujú, množstvo týchto informácií, ktoré sa zhromažďujú a ich efektívnosťou je nejaké ohnívko. A môžete nás nejako navigovať v tomto smere, akým spôsobom sa to vyvíja. Rada by som sa ďalej dozvedela viac o tom, čo sa týka členských štátov a nášho vplyvu, ktorý, ktorý, o ktorom ste apelovali na nás, že máme ho vyvíjať, čo sa týka verejných rozpočtov a prostriedkov vynakladaných na túto oblasť, ktorá je novou oblasťou. A tu by som sa pridala k Dagmar. Bolo by veľmi dobré mať e, podklady, písomné podklady, nejaké letáčiky, ktoré by sme mohli rozdať našim voličom, ak sa to naozaj týka aj malých a stredných podnikov, ten termín, o ktorom ste hovorili. Teraz niečo k nanotechnológiám. Obávam sa, že technológia predbehla legislatívu v tejto oblasti a neviem, či sú dostatočne ošetrené mm, otázky bezpečnosti. Tu by ste nám mohli veci osvetliť. Podľa mňa by bolo veľmi užitočné, a to som bola v agentúre EKA, keby sme sa mohli priamo skontaktovať s vašimi kolegami. E, už sme tak urobili, boli naozaj veľmi nápomocní a možno by sme naďalej mohli pokračovať a využívať e, bohaté vedomosti, ktoré ste zhromaždili vo svojej agentúre. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz Horst Schnerat. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Myslím, že ako obvykle sme aj dnes získali veľmi veľa informácií. A ako tomu bolo pri práci na Ríč, aj teraz máme pocit, že pri e, spoločnom využívaní produktov môže dôjsť k určitým problémom. Ide o to, že e, je dôležité, aby skutočne sme mali predstavu o bezpečnosti produktov. Ehm, my vieme, že pri spoločnom využívaní produktov sú dôvody pre určité spory medzi povedzme dvoma výrobcami, používateľmi. používateľmi E, toho istého produktu. A tak, ako povedal e, jeden z predrečníkov, musíme myslieť na možné negatívne dopady na malé a stredne veľké podniky. Ja pochádzam z regiónu, kde máme veľmi veľa takýchto podnikov a opelujú na mňa, aby sa skutočne väčší, e, aby sa veci pohli dopredu. Hovoria mi, že nemajú peniaze na to, aby si veci dávali prekladať. A skutočne chcú, aby sa veci dali do pohybu a bolo by veľmi dobre, keby ste aj vy, vy mohli rýchlo reagovať. E, vy ste povedali, že, že máte e, veľkú mieru kompetencie, o tom vôbec nepochybujem. Som som e, sa, e, za, a, e, pocítil som určitý, určitý náznak sklamania, že vlastne sa nevyužíva v plnej miere táto kompetencia. No a skutočne je, je, je veľká škoda, pokiaľ nevyužíva sa vlastne vedomostný potenciál vašich ľudí a e, skutočne e, my budeme apelovať na radu a na parlament, aby sa urobilo všetko preto, aby tieto e, kompetencie boli v prvej, plnej miere využívané, ak tomu tak teda nebolo doposiaľ. Ďakujem. Linda má slovo. Ďakujem pekne, že ste tu, zastupcovia agentúry. Navštívila som vás a som rada, že tu vidím známe tváre a že pokračuje dialog s parlamentom v tej, na túto tému. Iba niekoľko vecí. Jedna sa týka agentúry vo všeobecnosti. Súhlasím s vami, že lepší parlament medzi parlamentom a agentúrami vo všeobecnosti by bol naozaj užitočný, vrátane vzájomných návštev, lenže občasné návštevy nie vždy odpovedajú na všetky otázky, ktoré dostávame od voličov na každodennej báze. A je tu ešte všeobecné záležitosti, už sa k ním vyjadril Dan Jorgensen. Na jednej strane vlády lobujú, aby ovplyvnili agentúry, na druhej strane máme priemyselné odvetvia a naše politiky sú priamo vo frontovej línii, v línii palby. Vy by ste mali implementovať politiku EÚ, ktorú sme odhlasovali a ak sú problémy e, s touto politikou, mali by sme mať dialog s aktérmi. Naozaj musíme vedieť, či keď e, vytvárame legislatívu, či sme ju mali vytvoriť inak, lepšie. Či ju môžeme vylepšiť, pretože veľmi často, podobne ako pri biocídoch, používame jeden model legislatívy na to, aby sme vytvorili inú iný zákon, inú normu právnu a tam môžeme urobiť veľkú chybu, pretože príliš zovšeobecníme niečo, čo zovšeobecniť nejde. Takže naša práca s agentúrami a zároveň spolupráca s komisiou znamená, že sme naozaj v línii paľby voličov, kritiky voličov a vy ste tam tiež, takže dialog medzi nami a vami je veľmi dobrá vec. Konkrétna vec, ktorú sa ma pýtajú miestne firmy, možno som neporozumela správne e, to, čo ste hovorili a možno, e, možno som prišla neskoro a hovorilo sa o tom, chcem hovoriť o tých, ktorí používajú chemické látky priamo vo svojich produktoch, ale tieto látky musia byť zaregistrované, takže bude spomenutý aj názov firmy, kde sa používajú tieto látky E, tieto firmy mi hovoria, že existuje istá, e, istý odklad alebo posun medzi 3. novembrom napríklad, ktorým je, ktorý je konečný termín a dátumom, kedy vy udelíte registratné číslo, lenže zároveň platí, že je nelegálne predávať také látky, ktoré nemajú registračné číslo. Takže sa veľmi obávajú, že aj keď podajú na čas eh, prihlášku na registrovanie, úplne, tri, úplne trojmesačná lehota, kedy bude právne vákuum. Mohli by ste mi odpovedať, eh, že či je na tomto niečo pravdy, či môžu predávať produkty, keď zatiaľ nemali pridelené číslo. Ďakujeme za váš príspevok. Teraz má slovo Guido Sarkony. Ak chce zasiahnuť Guido, vaše pozorovania na týkajúce sa práce agentúry ECHA. ECHA. Nech sa páči. Eh, mi fa molto piacere constatare che ne penso quello... S veľkým potešením eh, konštatujem, že tak ako povedala Dagmar, Jurgensen a tak ďalej, sme e, ma, zdieľame rovnaký názor. Myslím si, že zdieľame presvedčenie, že e, e, sa stala dobrá vec. Urobím taký súhrn. Sotva pred štyrmi rokmi nás bolo dosť na to, aby sme sa E, e, rozhodli, že nebudeme e, uzatvárať žiadne stávky, či sa podarí zvládnuť túto obrovskú horu dokumentov, papierov a údajov, kto by bol predpovedal, že sa podarí e, tento stroj uviezť do pohybu a teraz je dôležité, aby sme k tomu pristupovali pozitívne. Čiže týmto by som, ale mal som začať vlastne poďakovaním. Ďakujeme v prvom rade parlamentu, ako aj výboru pre životné prostredie za to, že mi zverili dôvodu aby som ich mohol zastupovať v správnej rade agentúry. E, podarilo sa nám získať dve miesta zástupcov parlamentu v správnej rade. Na rozdiel od iných agentúr, kde nie je Európsky parlament zastúpený, preto je pre mňa veľkou cťou, že som bol vyzvaný, aby som zastupoval Európsky parlament v správnej rade. Čiže to je to prvé poďakovanie. Druhé poďakovanie hlasovanie patrí pánovi Dansetovi za, a jeho spolupracovníkom samozrejme za ich prácu. Ak sa nemýlim, je to okolo 400 osôb, ktorí majú najrôznejšiu kvalifikáciu, ale ktorí vykonávali priekopnickú prácu v oblasti, kde predtým nič neexistovalo a ktorým sa podarilo uh, prakticky uskutočniť prácu na získavaní e, poznatkov e, s cieľom prijať nariadenie e, REACH. Takže podarilo sa nasmerovať reflektory na oblasť, ktorá bola dovtedy tmavá, neosvetlená a kde neboli identifikované procesy eh, identifikácie a niekedy aj náhrady. Čiže ten stroj sa už dostal do pohybu a samozrejme nechceme podceňovať ťažkosti, ktoré ešte pred nami stoja ako aj tie, ktoré bolo potrebné prekonávať v minulosti, ale boli už vytvorené núdzové postupy, ktoré môžu byť e, nasadené v kritických momentoch, ktoré by sa mohli opakovať. E, v Čiže už sa vykonala prvá etapa masovej registrácie bez toho, že by to bolo spojené s nejakými problémami. V legislatívnom procese došlo k e, jednému z najvýznamnejších posunov v legislatívnom návrhu komisie, konkrétne k premene toho, čo sa e, vnímalo ako možnosť na povinnosť. To znamená, že výrobcovia jednotlivých chemických látok majú dnes povinnosť, zatiaľ čo v prvej verzii návrhu e, sa hovorilo len o možnosti. E, práve pre malé a stredné podniky Európsky parlament spoločne s britským predsedníctvom E, vniesol túto dôležitú kvalitatívnu zmenu a zaviedol e, povinný charakter registrácie, čo je zásadná zmena. E, pokiaľ ide o budovanie právnej architektúry, tá existujúca vychádzala z fakultatívneho charakteru a hovorím to preto, lebo je potrebné vás všetkých varovať. Uh, lebo e, REACH to je nariadenie, ktoré sa musí aplikovať, ale zároveň predstavuje jedinečnú skúsenosť, pretože je to niečo nevydané, nebývalé, nové a nikdy sa nikto neodvážil takýmto brilantným spôsobom urobiť niečo takéto veľkolepé a uchopiť túto veľkú výzvu. Ehm, Kedysi e, niektorí perfekcionisti neboli nikdy spokojní, ale možno, že je dobre, že vyjadrovali svoju kritiku, ktorá sa pretavila do záverečného kompromisu ale my sme, keby sme boli doteraz diskutovali a hádali sa, tak agentúra by zrejme ešte neexistovala. Prepačte, že e, hovorím tak dlho, ale samozrejme je to Eh, využívam túto príležitosť. Vlastne si musím, sa musím rozpomenúť, o čom som hovoril. Eh, chcel som hovoriť o článku 138 eh, nariadenia, kde sa hovorí o programe overovania. Je to veľmi dobre sformulovaný článok, ktorý predpokladá možnosti revízie, doplnenia, prispôsobenia s tým, že sa vychádza z E, organizácie do horizontu 2012 e, ale hovorí sa tu o overovaní, ale v končnom dôsledku potom na základe tohto overenia musí Európska komisia vypracovať návrh, ktorý by sa týkal prípadnej zmeny nariadenia. Uh, E, takisto sa musí robiť overovanie v súvislosti s biocitnými prípravkami, s nanomateriálmi a to sú látky, ktoré ešte v minulosti neboli také dôležité a bola snaha vylúčiť ich z pola pôsobnosti. REACH, ďakujem vám za pozornosť. E, Ďakujeme. Ďakujeme. pánovi Sakonimu za vyjadrenie. vidíme, že vôbec ste nestratili na temperamente ani na zanietenosti. Hovorilo sa tu o biocídoch. Okrem toho, tejto, tohto legislatívneho aktu sa zaoberáme aj legislatívou ROHS. No a karl Hans eh, Florenc sa trošku posunul z úplného rožku, ale aj tak som ho temer prehliadol. Eh, príjemný hlas pána Sakonyho ma vyzvala k tomu, aby aj ja som pochvalil eh, odvedenú prácu. No ale ozývajú sa aj kuvičie hlasy, kritika very high concern substance eh, tam je 38 látok plus ďalších zrejme 7. Eh, viete, eh, ako to má fungovať členské štáty? Hovoria, že vy si tu vymýšľajte nejaké koncepcie. No a my vieme si predstaviť, že ste zavalení robotov. Ako to vlastne funguje, ako to prebie, prebieha, e, vlastne, ako to zvládnete, ak sa do budúcnosti zdvojnásobí e, počet tých autorizácií. Guido Sakody povedal, že Európska komisia stále má pocit, že vládne nad e, nebou a zemou. Ako sa vám žije pod komisiou? Trápite sa, či dá sa to vydržať. No a aký máte, aký máte pocit z komisie? Kľudne, smelo nám povedzte, ste pod našimi ochrannými krídlami. Potom je tu princíp One Substance, One Registration. To bolo to heslo, eh, ktoré vzýšlo zo Spojeného kráľovstva. 23 eh, krát sa to pozmenilo. Čo zostalo z tohto princípu? Skutočne e, silná kritika e, sa ozýva e, z, z toho firemného sektora, ktorý je priamo dotknutý touto skutočnosťou. Ďakujem. Takže pán Dancet, máte na tanieri, tak povediac, veľmi veľa otázok a došla chvíľa, aby ste ich zodpovedali. We'll to... Ďakujem. Pokúsim sa postupne odpovedať ale najprv by som sa zameral na otázky týkajúce sa REACH. Tá prvá otázka sa týkala 0,1% prahu pre látky a položky, čiže treba urobiť e, definíciu toho, čo to je article položka, dajme tomu. A e, definícia v nariadení REACH aj v iných právnych predpisoch je taká, e, že sa E, prosím, je odlišná. Tie definície sa líšia a podľa výkladu právnej služby komisie je možné tento výraz vykladať tak, že tam patria aj homogénne dielce alebo časti, ktoré, eh, o ktorých sa hovorilo. Čiže aj tie homogénne časti sú eh, súčasťou articles. Eh, podľa komplexného výkladu právnej služby však nie je možné posudzovať tieto homogénne časti, Ehm, lebo tieto, na tieto sa eh, legislatíva REACH nevzťahuje. A pokiaľ ide o to prvé usmernenie, tak toto bolo predmetom eh, námietky 6 alebo 7 členských štátov, pretože tam sa usmernenie eh, interpretovalo iným spôsobom než v iných. Tieto členské štáty predložili v radu, že by sa nemal posudzovať celý tento artikl, ale aj tie položky, ktoré sú začlenené do tohoto. Čiže zásada je, že raz položka, tak potom vždy položka. A pokiaľ sú v tejto položke nejaké časti, ktoré sa predávajú e, ako také, tak by mali um E, byť vnímané ako súčasť toho celého, e, tej celej položky. A čoraz väčší e, počet členských štátov podporuje tento výklad a to je aj dôvod, pre ktorý tieto členské štáty požiadali komisiu, aby si vyžiadala nové právne stanovisko ale pokiaľ viem, toto právne stanovisko komisia nevyžiadala ale máme e, stanovený termín 1. decembra, do ktorého by malo byť vydané nové usmernenie a snažíme sa e, vždy to najnovšie usmernenie vydať e, 6 mesiacov pred nadobudnutím, účin- nadobudnutím účinnosti novej časti REACH. Čiže keď niečo nadobudne účinnosť v júni budúceho roka, tak by sme sa snažili to usmernenie vypracovať do decembra. A žiadame alebo požadujeme od členských štátov, aby s týmto usmernením počítali, vychádzajúc z toho bývalého výkladu, ale zároveň, aby sa zohľadnil aj nový výklad. Pokiaľ sa neohlasia do 15. decembra, tak budeme vychádzať z platnosti toho predchádzajúceho výkladu, ale vzhľadom na pretrvávajúce rozdielne názory medzi členskými štátmi je potrebné uskutočňovať konzultácie v rámci správnej rady, čo je v súlade s našimi internými postupmi na prijímanie usmernení. To je jedna vec. Druhá vec, to sú nanomateriály. O tom sa hovorilo opakovane a ako viete, nanomateriály nie sú osobitne pokryté v nariadení RIČ, ale toto nariadenie pokrýva e, staré, všetky typy foriem jednotlivých látok, ktoré by sa mali posudzovať spoločne s cieľom určiť, či určitý objem alebo určitý prach bol dosiahnutý, či prekročený alebo nie. Inými slovami, ak mám uviesť e, príklad e, pokiaľ by sa tieto sadze mali u, predávať ako e, materiál, tak tak by bolo potrebné e, zmierať, e, zmerať všetky častice, aby bolo jasné, či sa prekročila tá, prekročil ten objem e, a pokiaľ spoločnosť vypracúva správu o bezpečnosti, tak musí vychádzať zo všetkých možných použití daného materiálu a niektoré z týchto použití sa vzťahujú skôr na e, nanomateriály, než na normálnu, čas, e, normálnu veľkosť týchto materiálov. A o týchto použitiach sa musí e, podať informácia v žiadosti o registráciu. Komisia nás požiadala, aby sme do 30. júna budúceho roka vypracovali správu, ktorá by obsahovala informácie o typoch nanomateriálov aj o ich použitiach, ktoré boli zaregistrované tak, aby sme mohli potom podať správu vám. Zrejme toto bude musieť e, komisia urobiť. Toto je jedna časť príbehu. Druhá časť príbehu súvisí s tým, že je potrebné vyhodnotiť, či máme k dispozícii dostatok informácií týkajúcich sa nanopoužití daného materiálu. V tejto súvislosti je potrebné tejto súvislosti sme narazili na viacero právnych um, otázok, pokiaľ ide o uh, použitia. Tieto sme takisto predložili komisii a čakáme na reakciu komisie na naše právne otázky skôr, než budeme robiť kontrolu zhody v súvislosti so všetkými týmito uh, dokumentmi čo máme v úmysli urobiť v celkovom eh, časovom harmonograme stanovenom pre eh, kontrolu zhody, o ktorej som hovoril. A pokiaľ ide o malé a stredné podniky a to, ako na ne vplýva nariadenie REACH a súčasný termín pre registráciu, tu musím vychádzať zo štatistických údajov, podľa ktorých podiel registrácií, žiadosti o registráciu predložených malými a strednými podnikmi je doteraz okolo 5%, čo je oveľa menej, než sa pôvodne predpokladalo. Znamená to, že malé a stredné podniky ešte stále majú isté problémy s predkladaním e, svojich žiadostí o registráciu, ale pritom um, Treba eh, uznať, že čakajú na eh, spoločnú registráciu tých vedúcich um, uchádzačov o registráciu a potom uh, keď budú vychádzať z týchto e, spoločných žiadostí o registráciu, sa očakáva ich, e, e, očakávajú žiadosti. Pokiaľ ide o tieto správy a usmernenia, tieto sú postupne prekladané do všetkých jazykov a máme aj mnohé ďalšie materiály, ktoré už boli preložené a to aj v e, podobe REACH IT, to je e, to je elektronický nástroj, je to pomocka, ktorá existuje vo všetkých jazykoch a nielen v angličtine. Takže ak niekto nerozumie po anglicky, môže si kliknúť na dotazník, e, na otáznik a môže sa dostať k tomu konkrétnemu tej konkrétnej informácii. Takže je možné takýmto spôsobom podať svoju žiadosť. Mimochodom, jediný podnik, ktorý sa e, stiažoval na jazyk, to bol nemecký podnik ktorý nám poslal ako aj komisii viacero listov. My sme sa skontaktovali s týmto podnikom a sme mu oznámili, že sme k dispozícii aj s ľuďmi hovoriacimi po nemecky a či môžeme pomôcť. A ukázalo sa, že tento podnik nemá žiadne problémy s touto registráciou, len e, z principiálneho hľadiska trvali na e, Nemčine. E, čiže realita je taká, že ľudia sú schopní podať tieto žiadosti. Musím zdôrazniť, že my sme vyškolili všetkých pracovníkov pre národné helpdesks na nejaké e, pracoviská pre pomoc e, jednotlivým e, štátom, ako vyplniť tieto formuláre a okrem toho máme aj rôzne we have done everything possible and we have also now accepted Robili sme to aj pomocou tzv. webinárov, ale je potrebné preskúmať, e, ktoré e, nástroje IT bude ešte potrebné preložiť. A pokiaľ ide o klasifikáciu a označovanie, tak tu sme takisto preložili jeden z našich nástrojov IT do všetkých jazykov, čo si mimochodom vyžiadalo obrovské úsilie. Máme to teda aj vo vašom jazyku a Máme aj na našej webovej stránke informáciu o tom, čo všetko bolo preložené. Pre, boli preložené najrôznejšie dokumenty od rôznych letákov až po praktické príručky a to všetko bolo preložené do všetkých jazykov E, jazyky sú dôležité. Takže vždy, keď e, prídeme s niečím na verejnosť, e, s informáciami o klasifikácii a označovaní a podobne, tak to vždy robíme tak, že, z, že materiál uverejníme až keď je prístupný vo všetkých jazykoch. Preto túto požiadavku, ktorú aj komisár Tajani e, zniesol ako dôležitú túto jazykovú požiadavku, berieme veľmi vážne. A potom ďalším prvkom sa týka kontaktnej skupiny riaditeľov, či je to užitočný nástroj, je to tzv. DCG skupina, Myslím si, že sme tu vytvorili istú platformu, istú kontaktnú skupinu na riaditeľskej úrovni, ktorá už potvrdila svoju účinnosť, osvedčila sa. V zásade no od začiatku jej tvorba, jej organizovanie nebolo až také jednoduché, pretože malo, mali jednotlivé priemyselné podniky svoje vlastné názory a problémy ktoré chceli presadzovať, ale v istom čase, keď sa zhromaždilo dostatočné množstvo eh, informácií, už nebolo možné odpovedať na tieto problémy prostredníctvom bežnej procedúry. Museli sme preto ustanoviť túto platformu navyše. Naša správna rada súhlasila, komisia súhlasila, že bude eh, organizovať, bude hlavným organizátorom tejto skupiny DCG a tým sme našli riešenia, flexibilné riešenia všetkých problémov, ktoré priemyselné odvetvia nadniesli. Riešenia situácií, kde boli diery v legislatíve, alebo sa k ním stávala neadekvátne. Vysvetlili sme aj členským štátom, ktoré samozrejme neboli súčasťou rozhodovacieho procesu a iba tak vlažne podporovali eh, tieto riešenia ale keď sme im vysvetlili, o čo ide a keď aj inšpekčné ustanovizne akceptovali tieto riešenia, ktoré sa priniesli v dobrej viere. Situácia sa zlepšila, preto budeme pracovať ďalej na tejto platforme skupiny kontaktnej skupiny riaditeľov DCG. Poučíme sa z skúseností, vyhodnotíme, čo sa dialo, čo bolo pozitívne pri vývoji riešení, ale aj všetky ostatné náležitosti. Teraz niečo k zvieracím testovaniam, testovaniu na zvieratách a k OECD. Nariadenie REACH nariaduje aj alternatívne testovanie v sférach, kde ešte neprišlo k dohode na platforme OECD. Boli tu zmeny na poslednú chvíľu, kedy sa nám umožnilo v prípade, že celoeurópske testy sa schválili, že sa môžu použiť. Ďalší prvok tejto práce je, že podporujeme komisiu, ktorá spolupracuje s OECD v otázkach testovania a metodiky nových testov. Nie je to vôbec jednoduchá práca, pretože zrušiť test na zvieratách ak nie sme vedecky odborne presvedčení, že alternatívna nám poskytne tie isté výsledky, to nie je dobre, pretože ak urobíme chybu, môže sa stať, že ľudia dostanú rakovinu, ak jednoducho vyhlasíme, že táto látka sa na zvieratách testovať nebude, pretože bola dostatočne alternatívne overená. Naši vedci preto berú túto prácu naozaj vážne a v dobrej viere pracujú na vedeckej, odbornej a technickej podpore. A napokon by som sa vyjadril k biocidom. Je to naozaj dôležitá záležitosť a mnohí ľudia tu prítomní sa na ňu pýtali. Predovšetkým by sme mali náležite a vedecky erudovanie odviesť prácu súvisiacu s biocidmi za tri mesiace. Takéto čosi nie je možné. A preto potrebujeme viac času. Komisia navrhla 9 mesiacov, rada skôr sa pohybuje v horizonte 6 mesiacov pri svojich návrhoch. Takže pripravujeme našu odpoveď, koľko si my myslíme, že budeme potrebovať času, aby sme efektívne zvládli tento proces a zároveň, aby sme využili poučenia z nariadenia REACH. Keď sa tento návrh e, priniesol, mali sme málo času na reakciu na návrh komisie a niekedy e, Finančné záležitosti boli neprehľadné a niekedy sme sa stretli s mlčaním, ale odvtedy sa veci schválili a čo sa týka prvého čítania, keď vy ste eh, v prvom čítaní schválili tieto záležitosti, my sme eh, nedokázali ešte náležite zareagovať, ale teraz existuje nový útvar, ktorý je poverený v rámci toho istého generálneho riaditeľstva eh, touto témou a my s nimi spolupracujeme, robíme maximum, čo sa dá. Jedným z návrhov komisie v tejto veci je, aby agentúra ECHA eh, v rámci 12 mesiacov pripravila erudovanú odpoveď k biocídom, pričom využije skúsenosti z nariadenia rieč. Lenže na nariadenie rieč sme dostali 3 roky na prípravu. Čo sa stane, ak od nás budete chcieť to isté ako pri rieč, aj pri biocidoch. Mali by sme začať dostatočne zavčasu pripravovať si pôdu a práve toto hovoríme komisii. Preto teraz e, sa konajú e, isté predbežné opatrenia, ktoré si vyžadujú pridelenie finančných prostriedkov a personálu. A my e, sa na to pozeráme tak, že treba najprv zabezpečiť prípravnú fázu, ale napriek tomu treba povedať, že máme odborníkov na biocidné prípravky a že začneme čoskoro pracovať na tejto téme. Keď budete potrebovať našu pomoc, našu erudíciu, môžete sa na nás obrátiť. A dnes do poludnia som hovoril so spravodajcom, ktorý e, dnes popoludní so spravodajkyňou a myslím si, že sme pripravení podporovať vás pri druhom čítaní tohto návrhu. Čo sa týka toho, čo by sme radi videli aké sú naše želania. Dôležité je, aby registrácia šla hladko, aby sme boli schopní uzatvoriť, završiť túto fázu pokojným spôsobom, aby neboli žiadne zmetky v priemyselnom odvetví chemickom. V zásade, ak by som si mohol zaželať viacero veci, tak by som si zaželal, aby pred nasledujúcich eh, pred nasledujúcim termínom by som zmenil systém poplatkov. A poplatky by sa platili až po registrácii a nie pred ňou. Keď sa platia poplatky pred pred registráciou stane sa to, že mnohé firmy jednoducho zmizli z trhu a neoznámili nič svojim zákazníkom. Takto to Rich nechcela. Toto nariadenie eh, sa chcelo vyhnúť práve takýmto situáciám, kedy jednoducho dodávateľia nejakej chemickej látky prestanú reagovať na požiadavky zákazníkov, prestanú dodávať túto chemickú látku, lebo sa rozhodli, že je pre nich nariadenie rieč pri veľmi nákladné a nezaregistrujú si svoje chemické látky v, pod nariadením rieč. Existujú jednoduchšie spôsoby do budúcnosti, ako sa vysporiadať s touto vecou. Toľko by som povedal aj, čo sa týka biocidov. Súčasné novelizácie z vašej strany predpokladajú jednorazovú platbu, ktorá je dosť vysoká, pretože neby, nebolo by dobre, keby agentúra ako je naša žila iba z dotácií. Mali by sme si e, zarobiť na vlastnú činnosť na základe princípu, ktorý bol vyjadrený heslom znečisťovateľ platí, takže by sme maximum svojich nákladov mali nie 100%, ale veľkú časť mali pokryť našich vlastných finančných zdrojov, pretože pracujeme aj pre komisiu okrem práce pre priemysel, e, máme nárok aj na subvencie. Pracujeme pre verejnosť, takže na verejné prostriedky práv máme tiež. Toto by teda boli niektoré moje priania. A toľko z mojej strany. Veľmi pekne ďakujeme za túto výmenu názorov, za všetky odpovede, ktoré ste nám poskytli. Zostaneme s vami v úzkom kontakte i v budúcnosti. Echa je čosi, čo má k našim srdciam blízko a politickou ambíciou výboru Envy je, že sa stretneme aj v Helsinkách, aj s vašimi ľuďmi, vyšleme tam delegáciu. Želáme vám úspechy do ďalších mesiacov a rokov, čo skoro sa opäť uvidíme. Ja. Uh, with... Takže budeme pokračovať s ďalším bodom nášho programu. Ide o výmenu názorov s pánom Tomasom Lundgrenom, výkonným riaditeľom EMA Ähm, nebendran, ne? Ja, da. Direkt nebendran. Uh, ah, uh, ah, uh, could Martin sit beside okay. me? Uh, he gave me some notes, you know. Okay. Uh. So, dear colleagues, uh, let me welcome very much. Takže, vážení kolegovia, e, ešte raz a riadne výkonne, e, vítam výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre hodnotenie liekov EMA pán Tomás Lundgren. Vypočuli ste si našu diskusiu s, so zástupcom agentúry ECHA. Teraz sa dozvieme e, viac o práci agentúry pre hodnotenie liekov. Fungujete už 10 rokov, takže môžete hodnotiť jedno celé 10 ročie. Ste inštitúciou etablovanou tých 10 rokov vediete Emma. Radi sa podelíme o vaše skúsenosti a vaše funkčné obdobie končí 31. decembra, takže zrejme posledný krát vás tu vidíme. Takže povedzte nám, čo sa udialo posiaľ a čo očakávate do budúcnosti. Ďakujem za slovo pán predsedajúci, veľa ctení poslanci, poslankyne EP. Pokiaľ sa nemilím, som po deviatý krát v EP, aby som s vami diskutoval. Počas tej, tejto disk, takejto diskusie zväčša prezentujem výsledky agentúry a e, čo je náplňou každodennej práce. EMA, samozrejme zmiením sa o tom aj dnes, ale dovolil by som si zasadiť problematiku do širšieho kontextu. Lieky, e, legislatívna úprava liekov v rámci celkového systému zdravotnej starostlivosti a pozrieme sa aj okienkom do budúcnosti, čo nás čaká v e, oblasti e, e, liečby. Takže agentúra realizovala hodnotenie v zmysle legislatívy upravujúcej našu činnosť. Hodnotiaca správa bola vydaná začiatkom tohto roku. Ernst Young, auditorská firma, vypracovala túto správu. Táto správa hodnotila výkon, výsledky tejto agentúry počas ostatných desiatich rokov, kedy som ja pôsobil na poste výkonného riaditeľa. Porovnávali sa teda výsledky e, proti k vytýčeným cieľom v príslušnej legislatíve. Takisto e, sme, e, e, tá správa hodnotila, či sme stíhali termíny. V podstate správa veľmi pozitívne hodnotila našu činnosť. Naplnili sme viac menej všetky ciele vytúčené v príslušnej legislatíve. Takisto bolo konštatované v správe, že preukázali sme efektívne hospodárenie a že sme aj stíhali legislatívne lehoty dôsledne počas tých 15 rokov. Takže nechcem hovoriť ďalšie detaily o našej agentúre, pretože to všetko nájdete v správe Ernst Young o nás. Nielenže že sa hovorí o činnosti EMA so sídlom v Londýne, ale hodnotí sa tam aj regulačný rámec a to znamená, podchytené boli aj národné e, zložky agentúry. Čiže agentúra EMA je zdravou organizáciou, ale pozrieme sa do budúcnosti. Aké problémy číhajú v budúcnosti? aby som ich zaradil do štyroch kategórií. E, týka sa spôsobu e, regulácie liekov. Prvá, prvý okruh je globalizácia farmaceutického trhu. Čoraz častejšie e, sú lieky produkované, konečné receptúry, nie v tých klasických krajinách USA, EÚ, ale sú vyrábané na opačnom konci sveta, v Číne, v Indii a tak ďalej. Ďalej, výskum a rozvoj e, liekov a liečiv sa odohráva na iných miestach, než bolo v minulosti zvykom. Mnohé medicínske e, skúšky, ktoré mali sa odohrať e, v EÚ, odohrávajú sa v Latinskej Amerike, Indii, Číne a inde. No a to e, samozrejme posúva aj úlohu nás, regulátorov, pretože my, naša činnosť bola koncipovaná e, v kontexte výroby týchto liekov v EÚ. Čiže e, vychádzali sme z predpokladu, že vyrábané produkty sú účinné a sú bezpečné, ale nie sú produkované na našom území. A zrazu si bytosne uvedomujeme, že musíme veci pojať globálne, musíme sa pozrieť smerom na Čínu a Indiu, musíme získať vyčerpávajúce informácie o výrobe liekov, E, všetky vstupné dáta. Takisto aj informácie o výskume, ktorý e, s tým súvisí. A to nás stavia do úplne novej úlohy. A toto skutočne ovplyvní aj e, profiláciu EMA. Bude musieť byť globálnejším hráčom. My sme už podnikli v tomto zmysle kroky. My sme veľmi proaktívne vstupovali do toho globálneho na ten globálny trh. My sme skutočne sa zaoberali 4-5 liekmi, ktoré súvisia s dovozom a účinnej zložky z tretich štátov. Čiže komisia už podnikla nejaké iniciatívy, EMA teda už zareagovala na ne. To sú veci, ktorými sa musíme vysporiadať a musíme veľmi flexibilne pristupovať k nášmu fungovaniu v budúcnosti. Druhý okruh je vôbec e, otázka vedeckého e, vývoja. Tam nastal obrovský skok vpred, čo núka veľa nových e, možností liečby. Máme bunkovú terapiu, génovú terapiu, máme biomarkery, e, opierajúca o genetické informácie, môžeme mať cielenejšie terapie na klientov, ktorí budú na to reagovať. E, takisto e, máme vlastne inžiniering v oblasti tkanív. A to sú všetko také lastavičky v oblasti vedeckého vývoja a ešte dlho potrvá, kým uvidíme výsledky prakticky použiteľné. Ale je pravdou to, že musíme e, tieto veci zrýchlovať, musíme sa na to pripravovať, musíme príjmať legislatívu, ktorá umožňuje vývoj takýchto liekov a pripraviť sa na to, že tie lieky sa, objavia, sa objavia na trhu. Musíme takisto aj prehodnotiť farmakologické e, liečby. A e, menia sa lieky, ale menia sa aj liečby budú predik- predikovateľnejšie. Aj zrejme ochorenia budú predikovateľnejšie. No a musíme byť selektívnejší, aby sme vedeli cieľenejšie vyberať pacientov pre také alebo onaké E, pre takú alebo onakú liežbu. A to e, vyvíja zvýšený tlak na systém zdravotnej starostlivosti. Natíska sa otázka, či sme vôbec na to pripravení. Tretí okruh, ktorý bude mať dopad, dopad na regulačný rámec, vypadol mikrofón a už je späť. A to je skutočne určitá, e, určité regulačné medzery Doposiaľ sme mali európsky systém povolení, e, čiže jedna žiadosť, jedno hodnotenie, jedno povolenie, ktoré platí v 27 členských štátoch. A pacient mal prístup k príslušnému lieku, ale to už neplatí. Teraz e, rozhodujúcu úlohu E, zohrávajú národné e, organizácie, pretože tie sa už zaoberajú nákladovej efektívnosti e, liekov. Vznikajú nové regulačné orgány a tie kladú svoje požiadavky na výrobcov a takisto aj kladú požiadavky z hľadiska sledovania liekov objavujúcich sa na trhu. A my sa musíme nejako postaviť k tomuto novému vývoju. Na jednej strane e, máme e, ten Európsky regulačný orgán a máme 27 regulačných orgánov. Viem, že sa, e, že sa komisia týmto zaoberá, je snaha harmonizovať túto oblasť. Naša agentúra sa snaží komunikovať navzájom s, s týmito subjektami, ktoré sa venujú zdravotným technológiám. Štvrtý okruh eh, predpodkladaných prudkých zmien je otázka transparentnosti pokiaľ ja eh, by som mal povedať, kde, sme, kde je potreba sa rýchlejšie pohybovať, tak je to oblasť transparentnosti. Keď sa pozriete na regulačné orgány, akým je EMA a iné na svete, zistíte, že veľmi ťažko sa dosia, dosahuje eh, transparentnosť. Je eh, veľký objem legislatívy, potom je tu otázka ochrany dôverných informácií, výrobného tajomstva. No a na druhej strane máte otázku ochrany osobných údajov a súkromia. No a niekde medzi tým sa balansuje v snahe e, byť transparentný. No a my poskytujeme Viac informácií to predstavuje pre nás zvyšenú pracovnú záťaž, pretože informácie, ktoré máme, predstavujú milióny dokumentov. Zistiť, čo je tam obchodné tajomstvo, čo sú osobné dáta pacientov. To je veľmi veľa práce. Ak máme poskytnúť informácie, to môže trvať na jednu osobu jeden mesiac. My, sme eh, si, eh, my sme prijali eh, nové zásady sprístupňovania informácií. Bolo to schválené na ostatnom zasadnutí správnej rady. Budeme poskytovať viac informácií, ale budeme aj proaktívnejší pri riadení informačných tokov. Čiže automatickejšie chceme uvoľňovať dokumenty, sprístupniť ich verejnosti No a e, je skutočne z našej strany snaha konať, ale nebudem skrývať e, e, to, že to vôbec nebude ľahké a je ešte veľa prekážok predtým, než dosiahneme úplnú transparentnosť. Tieto štyri okruhy e, vlastne odrážajú aktuálny stav a sú to okruhy, kde zaznamenáme veľké zmeny do budúcnosti. E, samozrejme, e, toto sa týka nielen našej agentúry, ale v širšom kontexte vôbec systémov zdravotnej starostlivosti. My sme opísali, ako vnímame prostredie, v ktorom sa pohybujeme. No a napokon ešte dovolte niekoľko postrohov e, týkajúcich sa liekov a systému zdravotnej starostlivosti. Poprvé, máme veľmi nízku produktivitu e, v oblasti farmaceutického výskumu, a to v globálnom meradle máme e, skutočne e, veľkú e, mieru predčasne ukončených vývojových skúšok. Aj keď vieme, že vo farmaceutickom priemysle sa to točia miliardy a každý rok sa vlastne uvoľnia na, na najvyš 10 e, nových molekúl a z týchto desiatich len málo ktorá sa osvedčí e, ako molekula s vysokou terapeutickou hodnotou. No a e, celkovo vzaté tá produktivita je veľmi nízka. Čiže na strane vstupov veľa, na strane výstupov veľmi málo. No a potom, ak sa zamyslíme nad klinickými štúdiami, keď my schvalujeme e, nejaký e, nejaký liek. My vieme, že tá účinnosť je jasne vyšpecifikovaná, ale klinická prax často dokazuje niečo iné, e, že tá, ten pomer prínosov a rizika klesá, pretože sa vlastne používa ten liek za e, iných okolností, za iných e, parametrov ako e, počas klinických štúdií. Veľmi často sa užíva ten liek inak, ako je v príbalovom letáčiku. No a to znamená, že tie risky, rizika pardon, sa môžu inak prejavovať. Mnohé lieky stiahnuté z trhu, aspoň v nedávnej dobe, napríklad lavandia alebo akomplia. K tomu došlo ani nie z toho titulu, že pomer e, prínosov a rizika bol nižší, než u, u, u sa uvádzalo u, v tom lieku, ale z toho dôvodu, že prax nedokázala zabezpečiť primerané a bezpečné užívanie tohto e, lieku my e, e, zákonodarcovia máme e, skutočne problém s tým, aby sme dokázali zabezpečiť dokonalú prax. Preto máme plán riadenia rizika a plán minimalizácia rizika ale e, veľmi ťažko e, sa uplatňujú tieto plány, e, keď systém zdravotnej starostlivosti nedokáže uplatňovať tento plán, nedokáže zabezpečiť, aby liek sa užíval podľa podľa odporúčení, čiže vynakladajú sa obrovské peniaze na výskum liekov, na klinické testy a potom zrazu klinická praxa E, poukazuje na e, problémy, ktoré súvisia práve s nesprávnym užívaním, nasadením, prejavujú sa neblahé, vedľajšie účinky a tak ďalej. E, takže čo sa týka rozumného používania liekov, tam je pred nami veľa práce a treba sa nad tým riadne zamyslieť. Ale ja vidím veľkú nádej práve v oblasti vedy a tá nám prinesie svoje plody práve pri e, e, liečbe rôznymi liekmi. E, dnes liečíme veľké skupiny pacientov, ktorí vykazujú, vykazujú len 30, 30 len 30 povedzme zo vzorky 100 ľudí vlastne vykazuje reakciu alebo prínos toho lieku tak, ako sa očakával. Vďaka vedy e, môžeme využívať biomarkery, ktoré nás usmernia a dokážeme lepšie identifikovať týchto cieľových 30 ľudí, ktorí budú reagovať e, tak, ako sa očakáva na daný liek. A to nesmierne zvýši účinnosť E, teda využívanie biomarkerov umožňuje cieľa vedomejšie nasadzovanie liekov na trhu. Tomuto venujeme nemalú pozornosť. Aj komisia pochopilo, pochopila v rámci e, e iniciatívy e, inovatívne lieky pretože tam ide skutočne o biomarkery. Máme už lieky, e, schválené lieky s biomarkermi ktorí umožňujú e, výber pacientov a to vlastne zvyšuje účinnosť a prináša výsledky u tých správnych pacientov, tak ako očakávame. Čiže treba e, e, zlepšiť rozumné využívanie liekov tým, že budú cielenejšie, ale je jasné, že treba v prospech veci urobiť veľa v systémoch zdravotnej starostlivosti zabezpečiť eh, racionalizáciu v eh, nasadzovaní liekov. No, eh, veľa sa už hovorili o tom, aby bol pacient informovanejší. Informovanosť pacientov je na mieste, veď pacient má byť informovaný o rizikách a prínosoch lieku, ktorý je mu podávaný. A preto si to zasluhuje pozornosť aj Európskeho parlamentu. Všetky zmienené aspekty sú na našom horizonte a položili sme si otázku, čo my ako agentúra môžeme urobiť v prospech veci. A to je už zakotvené v pláne činnosti našej agentúry. Verejná rozprava tohto plánu pre, e, do horizontu 2015 sa už odohrala. Myslím si, že všetky zainteresované strany veľmi dobre zareagovali na smer vytýčený týmto našom plánom činnosti. No a e, my E, chceme e, konať v tejto veci v rámci našich kompetenčných možností. Chceme sa zamerať na tri oblasti. Prvá oblasť verejné zdravie, stimulovať výskum, v oblasti medicíny, chceme e, e, e, sa venovať zanedbávaným a zriedkavým ochoreniam, chceme in, in, inovatívne pristupovať k vývoju liekov a chceme mať skutočne aj plány rýchlych zásahov v oblasti verejného zdravia. Po druhé, chceme napomáhať sprístupneniu liekov, a chceme zlepšiť model agentúry pri posudzovaní prínosov versus riziká liekov. Chceme zlepšiť kvalitu, vedeckú kvalitu a, a, a konzistentnosť našej činnosti. A po tretie, optimalizovať, racionalizovať používanie liekov, opäť vyhodnotením prínosov a rizik daných liekov. A chceme uplatňovať novatorské e, postup, postupy v, rámci, v, rám, v kontexte farmakovigilancie No a e, chceme, aby skutočne a aj vlast informácií sa dostávali z agentúry. No a v neposlednom rade veľmi nám pomáhla ostatná legislatíva schválená parlamentom a rádou je to e, akt o farmakovigilancii, ktorý vlastne pou upravuje práve otázku bezpečného pardon, užívania liekov. Ehm, správna rada, ako som povedal, vlastne schválila tento plán činnosti, teda v jeho návrhovej podobe a ehm, to vlastne upraví činnosť ďalších 5 rokov. Ako povedal pán predsedajúci, ja už končím v mojej ehm, v mojom poslaní. No a na záver môjho funkčného obdobia chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu za všetkú podporu ktorú ste vyjadrili našej agentúre, ale aj za konštruktívnu kritiku, ktorú ste nám poskytli. Ďakujem pekne, odovzdávam vám slovo, pán predseda. Ja. Ďakujem e, e, srdečne. Ďakujem pán Lundgren za veľmi zaujímavé postrehy z trhu s liekmi, to okno do budúcnosti, hovorili o globalizácii, hovorili ste o technickej revolúcii. o tom, že e, vlastne musí sa zaangažovanosť národných e, zdravotných orgánov e, sa posilniť. No a to všetko bude mať vplyv na činnosť agentúry. Máme celý rad e, e, ľudí, ktorí sa hlásia do diskusie. Kontaktnou osobou e, v vašom prípade je Dagmar Rodberem. Dobre ju poznáte. Ona je tá s tou konštruktívnou kritikou. Um, sure. Ďakujem veľmi pekne. Nie som si celkom istá, že či Thomas Lengren považoval moje návrhy za konštruktívne, ale Dobre na tom je to, že v konečnom dôsledku mnohé z týchto návrhov parlamentu, to neboli moje vlastné myšlienky, to boli návrhy parlamentu, ale v konečnom dôsledku sa e, dostali do definitívnej podoby potom, ako e, sa upravili. E, e samozrejme, máme aj viacero príkladov. E, my nechceme nové povinnosti, nechceme mať nový výbor. Takže bolo potrebné, aby sme presvedčili mnohých a som veľmi rada, že tí naši predstavitelia v správnej rade sedia vedľa Tomasa a Martina. A e, sme veľmi radi, že e, si e, našli miesto v správnej rade a táto to, toto umožňuje eh, lepšiu spoluprácu a eh, prepojenosť. Pino eh, je takisto do toho zapojený. Chcela by som, nechcem Tomasovi položiť veľa otázok, chcem zdôrazniť iba to, že bolo veľmi zaujímavé si ho vypočuť, lebo Tomas ešte e, je v svojej funkcii a chystá sa opustiť e, agentúru, ale e, napríklad také otázky, látky, ako sú aktívne látky, účinné látky a podobne. To sú veľmi dôležité veci, vrátanie nových liečebných postupov alebo špeciálne zacielených spôsobov liečby pre jednotlivé kategórie osôb alebo výroba e, liekov určených len pre malú skupinu osôb alebo len pre jednu či dve osoby v EÚ toto budú veci, na ktoré sa budeme musieť zamerať a to presne zodpovedá e, rámcu e, hlavnej činnosti agentúry. Myslím si, že by sme sa mali zamerať na to, čo agentúra robí dobre, okrem procesu vydávania povolení. Teším sa, že ste hovorili o probléme racionálneho využívania e, zdravotníckých systémov. Ja by som však chcela varovať e, alebo upozorniť na to, že agentúra má aj osobitnú úlohu. A to, a to nepodliehať obmedzeniam e, vyplývajúcich z finančných a rozpočtových tlakov, tak ako to musia robiť členské štáty. Racionálne využívanie farmaceutík sa často e, posudzuje z finančného hľadiska a posudzujú sa náklady z hľadiska e, počtu mesiacov života pacienta, ale našťastie agentúra sa na to nemusí takto e, pozerať pri e, vydávaní povolení a z vášho pohľadu to racionálne používanie e, musí byť úplne odlišné než z pohľadu 27 národných agentúr. Poznáme situáciu v Nemecku, vieme, že podobné to je aj vo Švedsku, v Spojenom kráľovstve. A zaujímalo by ma, neviem, či som to dobre pochopila, čo povedal Thomas Lundgren v súvislosti s vývojom biomarkerov. E, my sme hovorili o novom rámcovom programe pre výskum a keď sme v súvislosti s verejným zdravím hovorili o zacielených farmaceutikách, ja som právnička, Takže som v tej pohodlnej situácii, že e, nie, e, nie som vedkynia ako ty Tomás alebo profesor Leonard, ale keď hovoríme o téme biomarkerov, som si istá, že je potrebné zamerať sa na tento výskumný program a keď hovoríme o výskume a aj o rodovo špecifických symptómoch niektorých chorôb, to je ďalšia dôležitá oblasť na ktorú sa budeme musieť zameriavať. Som rada, že ste e, sa zamerali aj na otázku práv pacientov. Som si istá, že k tomu sa vyjadria aj ďalší kolegovia. A e, nakoniec e, by som chcela povedať, že transparentnosť je predmetom pozornosti e, správnej rady a v EMA, ako aj v iných agentúrach sa tomu musí venovať pozornosť. EMA je trošku, v trošku lepšej situácii ako ESA, pretože veľmi často tu pôsobia e, výskumníci z jednotlivých e, vysokých škôl alebo členských štátov a úplne nakoniec e, je pravda, že pán predseda povedal, že to je možno vaša posledná návšteva e, pred našim výborom, ale EMA existuje zhruba 15 rokov. Jeden riaditeľ ju založil a budoval, a, ale už 10 rokov je, má skôr vašim dieťaťom, vy ste ho pomahli, pomohli vytvarovať. Nebolo to ľahké, my sme nie vždy so všetkým e, súhlasili, ale keď sa pozrieme na to, ako vyzerá EMA dnes, je potrebné vyjadriť e, uznanie e, vašej práci, vašmu švedsko-škandinávskému, možno nie veľmi romantickému prístupu. Takže e, je potrebné, že keď hovoríme o EMA, musíme jedným dychom povedať aj meno Thomas Lundgren a som si istý, že aj vaši pracovníci budú mať rovnaký názor. To, čo ste vy urobili, je e, veľmi dôležité a som si istá, že budeme mať možnosť sa stretávať aj v budúcnosti. Ďakujem, Dagmar. Navrhujem, aby ste si v našom bare na to pripili pomarančovým džusom alebo ešte lepšie šampanským. Right, uh, Profesor Björn Lemmel. E, vítam aj vás. A som si istý, že aj vy chcete niečo povedať. Máme tu aj spravodajkyňu pre farmakovigilanciu. Ja by som chcela zablahoželať e, agentúre EMA k práci na farmakovigilancii. Táto Legislatíva dospela k zhode pri prvom čítaní. Som veľmi rada, že niektoré záležitosti týkajúce sa efektívnosti sa vyriešili. Ľudia sú opatrnejší, obozretnejší. Podobne ako Dagmar, nechcem vás unavovať odbornými podrobnosťami. Sú tu kolegovia, ktorí sa priamo zaoberajú odbornými záležitostiami. Podľa mňa celá záležitosť farmaceutík je zložitá. EMA nedokáže vyriešiť úplne všetko. Autorizácia je dôležitá, to, že lieky sú bezpečné, ktoré sú na trhu, je tiež dôležité, ale často v modernom čase ľudia, keď starnú, majú mnohé lieky, kombinované lieky a dostávajú mnoho rozličných liekov a aj lekári nevždy vedia odhadnúť, aké sú interakcie týchto mnohých liekov a ponecháva sa na jednotlivých lekárov, pacientov a rodiny, aby vlastne sa z toho vyznali. Aké je teda riešenie tomu, tohoto problému? Hovorila som s odborníkom zo Spojených štátov pred niekoľkými mesiacmi a ten mi povedal, že milióny ľudí majú problémy s touto istou vecou, ale veľká časť nákladov na farmaceutický priemysel sa vynakladá aj na informovanosť. Je to naozaj veľká suma, veľká časť, ale racionálne využitie je čosi, čo nie je dobre preskúmané. Ľudia zomierajú, nevieme presne na prečo. Ja by som chcela vedieť, kam tieto veľké investície vlastne plynu a aká je z nich návratnosť. Mali by sa akcionári farmaceutických spoločností a všetci aktéri zaujímať viac o túto tému. Možno by sme sa mali viac zaoberať novými formami medikamentov a liekov a možno by sme mali alternatívne riešiť zdravie, nie na všetko používať len lieky. Počuli sme informácie o tom, že všet... veľa vecí sa dá riešiť e, správnou výživou a nemáme dostatok výskumu k tomu, aký je vzťah medzi životným štýlom, výživou, liekmi a chorobami, napríklad pri Alzheimerovej chorobe. Ale mňa by jednoducho zaujímala návratnosť investícií pri farmaceutikách. Či naozaj tak pomáhajú a liečia, ako by mali. Niekto sa už predo mňou spýtal to, čo sa chcem spýtať, ale ja by som naozaj ešte radšej, ešte rad, raz rada zdôraznila Transparentnosť súvisí to aj s novou pandémiou, ktorá bola preberaná e, týmto výberom predtým. Čo sa týka transparencie, mohli by ste nám pripomenúť, čo si myslia vaši odborníci o transparentnosti, aké informácie vaši odborníci v agentúre EMA e, zverejňujú, do akej miery sú nezávislí pri svojich rozhodnutiach, ktoré prijíma správna rada agentúry EMA. Sú tu kolegovia, ktorí mnohí sú noví, ešte len 15 mesiacov pracujú ako poslanci Európskeho parlamentu a určite si všimli, koľko dezinformácií verejne koluje a ako by sme mohli zlepšiť transparentnosť práve v oblasti farmaceutík.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 E, ja by som sa samozrejme chcela zamerať e, na e, to, čo povedal riaditeľ EMA, pretože za tých 10 rokov, ktoré ubehli v, tejto funkcii, pre mňa týchto 10 rokov ubehlo veľmi rýchlo a verím, že to isté môže povedať aj on. A tá dôveryhodnosť, ktorú si vybudovala táto inštitúcia, je vyššia, než to možno povedať o ostatných európskych agentúrach. Chcela by som vám zablahoželať k vašemu pôsobeniu v tejto funkcii a chcem nadviazať na to, čo povedala Dagmar, lebo aj ja si cením vašu škandinávsku prísnosť a dôslednosť a to, že možno veriť informáciám, ktoré nám pravidelne poskytujete. A je to veľmi dôležité, pretože toľko vecí a toľko dezinformácií tu poletuje vzduchom, že tu v tomto parlamente s vami e, pracujeme vo verejnom záujme a ide nám o to, aby sme vytvorili Európu zdravia. A ak si myslíme, že sa nám podarí vybudovať takúto Európu zdravia, tak to bude aj zásluha vašej agentúry. E, chcela som to povedať, pretože skutočne existuje celý rad podozrení e, týkajúcich sa niektorých expertov, ktorí sú podozrievaní z konfliktu záujmov, takže skutočne potrebujeme absolútnu transparentnosť, aby sa všetky takéto podozrenia mohli rozptýliť, ale ja som nikdy nemala pochybnosti, pokiaľ ide o dôslednosť vašej práce na čele tejto inštitúcie, za čo sa vám chcem poďakovať. Teraz by som sa chcela vrátiť k rýchlemu prehodnoteniu e, zdravotníckých technológií. Vy ste hovorili o niektorých e, snahách národných agentúr e, uchyliť sa k medikáciám, ktoré nie sú e, schválené alebo v dávkach, ktoré neboli takisto e, povolené. Toto by mohlo predstavovať závažný problém, ako ste na to napokon um, um, poukázali vy, napríklad pri liečbe niektorých typov rakoviny, ale v Spojenom kráľovstve sa používajú takéto alternatívne terapie aj pre liečenie, liečbu oftalmologických uh, problémov. Takže uh, z toho vyplýva potreba uh, spolupráce s národnými agentúrami. Chcela by som sa vás pýtať, či máte v rámci EMA v úmysle e, pokračovať v posudzovaní tejto otázky a či vás v tom podporuje komisia, či vás komisia podporuje pri vypracovaní takýchto e, zdravotných technológií, lebo napriek tomu, že čo skoro agentúru opustíte, bol by pre nás dôležitý váš názor. Ďakujem. E, Michelle Rivazi, naša spravodajkynia pre chrípku A. Ďakujem, pán predseda. Pripájam sa k mojim kolegom v tom, že my všetci sme za to, aby sa vybudovala táto Európa zdravia. Mám však na vás jednu malú otázku, ktorá sa týka kvality vedeckého hodnotenia. Konkrétne, či máte nejaký návrh na zlepšenie hodnotiaceho protokolu? Ako príklad by som chcela uvieť polemiku o Tamiflu. Viete, že existujú štúdie, ktoré, urobil, ktoré sú uverejnené v British Medical Journal a ktoré ukazujú, že e, štúdium vhodnosti používania Tamiflu vychádza z údajov, ktoré poskytli výrobcovia. Ako zabezpečiť zabezpečiť, aby sa vykonalo skutočne vedecké hodnotenie niektorých e, liečiv aj v členských štátoch, štátoch. E, druhá otázka sa týka postupu Fast Track. Aký je váš e, názor? Či by sa tento výnimočný, urýchlený postup udelovania povolení mal rozšíriť na širší počet e, liekov. E, po tretie, e, Čoraz väčšmi e, zistujeme existenciu rezistentných e, molekúl, ktoré by mohli e, vyvolať hyperrezistenciu na baktérie. Je vaša inštitúcia pripravená skúmať aj túto otázku, to znamená vplyv liekov na prostredie? Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja som tu nebola na začiatku a neviem, či už bola táto otázka položená, ale chcela by som sa spýtať na niektoré nové povinnosti alebo novú úlohu vašej agentúry, e, ktorú predpokladá smernica o e, farmakovigilancii ako aj o falšovaných liekoch. Ehm, myslíte si, že je možné finančne zabezpečiť e, fungovanie vašej agentúry? Ešte je tu e, doplňujúca otázka týkajúca užitočnosti liekov. Dagmar Rodberem sa tiež toho dotkla. A je to veľmi aktuálna téma v Nemecku. To znamená e, hodnotenie liekov čo je užitočné, čo nie je užitočné, ak správne si interpretujem čísla e, tak vo Švajčiarsku nepomerne menej liekov sa schválilo ako v Nemecku. E, čiže to je obrovská priepasť a aj z nákladového hľadiska stojí za to zvážiť, koľko je užitočných, ktoré nie sú užitočné. Viete, každý rok prichádzajú na trh nové lieky a vôbec nič e, neprinášajú nového, nejaký dodatočný užitok. E, e, ja samozrejme hovorím o to ako laik, ja nie som expertom. Takže pán Leman, vy ste našim zástupcom, vyjadrite sa k činnosti EMA. Dámy a páni, som členom správnej rady a som veľmi rád, že sa k vám môžem prihovoriť pri príležitosti mojej návštevy, ale aj z postu výkonného riaditeľa organizácie EMA. Thomas Longren bol výkonným riaditeľom od roku 2001 dve funkčné obdobia v Európskej únii. Je to podľa mňa jedna z tých najzaujímavejších zodpovedných funkcií, ktorá sa dá v Európskej únii dosiahnuť. A v tomto období Ema bola adolescentkou. Odvtedy vyrástla a teraz už je dospelou agentúrou. To sa stalo pod vedením pána Tomasa Longrena. Spolu so svojím personálom bol motorom pre agentúru EMA a to môže slúžiť ako model pre iné agentúry vo svete. Za svoje posledné dve funkčné obdobia, niekedy za pomoci tlaku parlamentu, e, ustanovil nové výbory, ktoré sa týkali medicínskych produktov a pokročilých nových terapií a tieto výbory boli skutočne naliehavo potrebné, aby bolo možné sa vysporiadať s potrebami ľudí, ktorí potrebovali medikamenty v Európe. Čo sa týka farmak- farmaceutík mnohé lieky, ktoré sa podávajú deťom, sú bez predpisu. Bežní ľudia by tomu vôbec neverili, ale toto je naozaj veľmi dôležitý bod, že mnohé tieto lieky pre deti e, sú pochybné. A Thomas Longren, ktorý je výkonným riaditeľom, v tomto zmysle odviedol úžasnú prácu, pretože sa postavil tejto výzve liekov tzv. off-label pre deti. Agentúry ako sú EMA môžu okamžite a s definitívnou platnosťou rozhodnúť v prípade takýchto prekerných záležitostí. Nie všetky rozhodnutia sa však príjmú jednomyselne, nie všetci partnery a aktéry v zdravotnej starostlivosti budú súhlasiť, ale výkonný riaditeľ musí niekedy čeliť takýmto problémom a on im čelil s tými poznatkami, ktoré boli k dispozícii v tom období a bolo treba prísť s rozhodnutím. Thomas Longren sa zaoberal aj otázkami budúcnosti, globalizáciou, vedeckým rozvojom, regulátormi a transparentnosťou. Všetky tieto témy boli diskutované v správnej rade a dodnes diskutované sú. Záverom by som rád odpovedal na položené otázky týkajúce sa farmakológie. Farmakológia je veda, ktorá pracuje s pravdepodobnosťou. Nikdy nič neplatí v nej na 100%. A toto je veľmi dôležité uvedomiť si. Ľudia, ich fyziológia a patofyziológia sú komplexnými záležitosťami a naozaj to treba mať na mysli, keď sa vraciame k mnohým otázkam, ktoré ste položili. Ja vždy hovorím, že je priveľa, primalo, primalo štúdií o ženách. Väčšina štúdií sa robí na dobrovoľníkoch, ktorí sú muži a ktorí majú okolo 20 rokov. Ženy sú komplikovanejšie, ako keby ani neexistovali v klinických štúdiách, ale klinické štúdie na mužoch i na ženách by nám poskytli mnohé údaje najmä o tom, že ženský organizmus a mužský organizmus funguje inak a čelí iným rizikám. Každý z nich. Toto je veľmi dôležitá téma pre budúcnosť. A napokon niečo ku konfliktu záujmov. O tomto často hovoríme v správnej rade. A vy v parlamente my vás chceme ubezpečiť, že nežijeme vo váku, že potrebujeme odborníkov a vy pri vašom rozhodnutí tiež. Ak vy potrebujete odborníkov, eh, Netreba sa obracať na priemyselné odvetvia chemického priemyslu, ale veľmi obozretne vyberať nezávislých ľudí, ale zároveň nevylučovať ani ľudí, neobviňovať ich z konfliktu záujmov, ak neexistuje. Je to veľmi dôležitá a citlivá otázka, pretože slovami sa dá povedať všetko, ale odborníci, ktorými disponuje EMA, e, je naozaj ťažko nájsť dobrého nezávislého odborníka. Pán Longren bol vynikajúcim odborníkom na svojom poste výkonného riaditeľa a Európska únia si môže gratulovať, že ho zvolila do tejto pozície. Tomás, všetci vám ďakujeme za prácu, ktorú ste odviedli takým vynikajúcim spôsobom pre Európu. Ďakujeme. Ja, Ďakujem, pán Lundgren. E, predtým, než vás uvoľníme, tak musíte zodpovedať otázky, ktoré tu odzneli. Ďakujem za vaše láskavé slova. Prvne sa pustím do zodpovedenia otázok, chcem sa poďakovať Dagmar za podporu, ktorú mi prejavila počas celých tých rokov. Dúfam, že aj po mojom odhode budete podporovať EMA. Chcem sa poďakovať pani Grostet za e, podporu. A napokon, Linda, chcem sa poďakovať aj vám e, pri, za podporu v rámci balíka o farmakovigilancii za to všetko vám pekne ďakujem. No a snáď sa pokúsim vysvetliť e, spôsob alebo konštrukciu regulačného systému, aby ste pochopili mechanizmus hodnotenia, posudzovania prínosov versus rizika. E, aká je tá historická geneza. E, predtým, než boli regulačné orgány, tak farmaceutické firmy realizovali hodnotenie. Neexistuje verejný orgán, ktorý by dokázal zafinancovať všetky tieto hodnotenia. Nie je to teda vec špecifická pre EÚ, ale jednoducho takto to funguje na celom svete, v Koreji, v Číne, Indii, v USA, všade Čiže funguje to tak, že my formulujeme požiadavky, ktoré musí splniť farmaceutický sektor. Realizujú sa štúdie, tieto štúdie sú pod kritickým drobnohľadom nás ako regulátorov. Ak hovoríme o financovaní regulačných orgánov, existuje celosvetovo organizovaný model. Nie je to financované z verejných zdrojov, je to z farmaceutických, financované farmaceutickými firmami a e, žije, žijú tieto orgány z poplatkov, za spracovanie žiadosti a tak ďalej. Čiže ako zabezpečiť, aby tieto peniaze pochádzajúce z farmaceutických firiem neovplyvnili hodnotenie? Na to vám odpoveď dá e, e, naša organizačná štruktúra a aké je rozdelenie zodpovednosti a kompetencií. Môžem vás uistiť o tom, že neexistuje možnosť aby Andrea Pot mohol ovplyvniť eh, hodnotenie niektoré z mojich pracovníkov, hodnotilov alebo e, e, spravodajcov. Máme zabezpečenú kvalitu a máme skutočne veľmi komplexný systém, ak nie, naj, ak nie najkomplexnejší na svete. Vysvetlím, prečo máme žiadosť, ktorý, ktorá vstúpi do centralizovaného systému. Táto žiadosť ide do vedeckého výboru E, v tom výbore je e, zastúpený každý členský štát, ktorý nominujú členské štáty a zastupujú členské štáty. Tento výbor rozhodnú, rozhoduje o menovaní spravodajcu a spravodajca e, potom zodpovedá za posúdenie žiadostí, ktoré prichádzajú od žiadateľov, od firmy a, a mne nestačí jeden spravodajca, máme dvoch spravodajcov, ktorí vlastne nezávisle jeden od druhého robí hodnotenie. To hodnotenie sa robí vo Francúzsku, v Spojenom kráľovstve, v, v Nemecku, a potom dostaneme výsledok hodnotenia a na, to, na pôde výboru sú, e, je, je realizovaná oponentúra e, tohto hodnotenia ostatnými členmi výboru, ktorí predstavujú tie ostatné, ostatných 25 členských štátov e, okrem teda tých dvoch, ktoré zastupujú spravodajcovia. No z toho vzidu otázky, otázky, ktoré musia zodpovedať žiadatelia. Farmaceutická firma odpovede si opäť vyhodnocované spravodajcami. No a okrem toho máme systém zabezpečenia kvality, má že okrem dvoch spravodajcov, ktorí realizujú nezávislé hodnotenie, máme ešte tým tým mm, e, expertov, ktorí robia hodnotenie, ktorí, ktorí sú oponentami e, e, vlastne práce spravodajcov. No a napokon máme ešte vedecké poradenské skupiny, kde sú zastúpení akademici a tam sa mm, vlastne preberajú otázky veľkého vedeckého významu. No a napokon výbor to e, o tom rozhoduje, kde vlastne porovnáva prínos versus riziko. Mm, Uistím vás o tom, že takýto postup sa neuplatňuje nikde inde na svete. Sme v tom jedineční. Máme e, skutočne veľmi e, dobrú, dobré meno za tento náš mechanizmus. Snažíme sa napriek tomu zlepšovať eh, proces rozhodovania. Výbor teraz zvažuje, ako by dokázal zlepšiť metodiku hodnotenia prínosov versus rizika, čiže eh, posudzovať eh, bezpečnosť versus prínos. A čiže stále a stále sa snažíme veci zlepšovať. E, vedúci e, administratívy Andreas Pot je skutočne zahltený prácou, čiže skutočne neexistuje riziko, že by niekto dokázal presadiť svoje záujmy. A teraz sa dotknem otázky právnej e, transparentnosti. Ja som vlastne trošku o tom aj hovoril v úvodnom slove. My máme zámer máme úmysel byť transparentní. V prípade pandémie sme boli úplne transparentní. Každý týždeň sme vydávali aktualizovanú správu, keď sme prezentovali výsledky farmakovigilancie. Čiže absolútna transparentnosť ohľadom vedľajších účinkov týchto očkovacích látok na ostatnom zasadnutí správnej rady e, sme formulovali nový návrh ohľadom sprístupnenia dokumentov. Začneme implementovať toto rozhodnutie, výsledkom čoho bude poskytovanie väčšieho objemu informácií, e, rozhodnutie verejného prístupu k databáze o farmakovigilancii. Budeme o tom rozhodovať v budúci roh. Takisto aj databáza s klinickými e, e, testami ktoré prebiehajú v EÚ. Budú tam výsledky týchto klinických štúdií. Takže je tu snaha, maximálna snaha byť transparentný. Snažíme sa reagovať na požiadavky, ktoré dostávame, ale zároveň musím povedať toľko, že niektoré tie požiadavky po poskytnutie informácie vyžiadajú sú jeden mesiac práce jedného pracovníka. No a ak dostaneme naraz príliš veľa eh, požiadaviek, môže to úplne paralizovať našu činnosť. My sa snažíme skutočne e, zlepšiť tie informačné toky, aby informácie mohli byť publikované už v tej chvíli, keď táto informácia dorazí do našej agentúry, ale aby to mohlo sa stať skutočnosťou, musíme tieto veci si e, ozrejmiť e, s farmaceutickými firmami. Oni sú veľmi citlivé na údaje, ktoré sa zverejňujú. My sme boli kritizovaní európskym ombudsmanom, že málo zverejnieme informácií a preto na ostatnej správnej rade sme prijali rozhodnutie, že bude viac zverejňovaných. Čo sa týka ochrany verejného záujmu, to e, berieme e, do všetkých dôsledkov. No a e, na ostatnej správnej rade sme prijali novú zásadu riešenia konfliktu záujmov máme veľmi komplexný mechanizmus riešenia konfliktu záujmov. E, hneď na začiatku každý expert musí deklarovať, či v jeho prípade e, môže dôjsť ku konfliktu záujmov pri téme, ktorá je preberaná na rokovaní a ak je, ak je opodstatnený, e, E, opodstatnený dojem, že dochádza k, ku konfliktu e, e, záujmov, tak potom taká osoba sa nemôže zúčastniť zasadnutia. Ako povedal profesor Lemar, nie je, nie je možné do toho zasahovať. Zoberme si tzv. pokrokové terapie. To sú tkanivové terapie E, to sú e, e, bunkové terapie, to sú všetko výskumy, ktoré sú financované farmaceutickými firmami a musíme s nimi spolupracovať. Ako predchádzame konfliktu, konfliktu záujmov? Snažíme sa mať mechanizmus, ktorým to riadíme, aby sme nejako ustriehli to, čo vnášajú farmaceutické firmy do diskusie. A, takýmto spôsobom chceme zabezpečiť transparentnosť a predchádzať konfliktu záujmov. Ja vás chcem uistiť o tom, že tie nové zásady e, riešenia konfliktu záujmov sú veľmi transparentné. Potom tu bola záležitosť, ako vyhodnocujeme nové technológie v oblasti zdravia. Sú tu dve časti, akými sa dá pozerať na tieto veci. Existujúci mandát Európskej agentúry pre lieky a v rámci neho sme iniciovali tri aktivity. Prvou aktivitou je to, že sme pozvali techno- predstaviteľov technológií pre zdravotníctvo a pre rozvoj liekov a diskutovali sme s nimi o tejto tematike tak, aby sme harmonizovali záležitosti okolo klinických štúdií, tak aby neboli duplikované zbytočne. Aktivita číslo 2. Zvyšujeme informovanosť našou správou, ktorá má skratku EPAR. A tieto e, inštitúcie, ktoré sa zaoberajú zdravotníckými technológiami, potom majú viac informácií, ktoré sa týkajú nákladovej efektívnosti. Máme dlhý zoznam toho, čo by ešte chceli zaradiť do správy EPAR a do našich skúmaní. O niekoľko mesiacov posunieme na vyššiu úroveň túto našu správu a zahrnieme do nej všetky kruhy, ktoré si želá priemyselné odvetvie zdravotných technológií. Ďalšou, ďalšou aktivitou je manažment rizika pre nové lieky na trhu. Sú to hlavne štúdie, a sústredujeme sa na bezpečnosť týchto liekov a na ich efektívnosť. Ak by sa tá istá štúdia dala použiť na to, aby odpovedala na otázky z viacerých strán a viacerých aktérov, to by potom znamenalo úsporu nákladov. Je to istý spôsob, ako racionalizovať predbežnú fázu autorizácie liekov a postautorizačnú fázu. Potom tu máme politickú záležitosť. Je to hra medzi Európskou komisiou, členskými štátmi a ďalšími inštitúciami, ako posudzovať zdravotnícke technológie v budúcnosti. Stále tak, že nemáme schválenú metodiku, nemáme dohodnutú terminológiu, nemáme veci štandardizované. Budeme to stále robiť na úrovni vnútroštátnej oddelenej, alebo príjmeme celoeurópsku harmonizáciu. Čo sa týka terminológie, mali by sme vedieť všetci, či hovoríme o tom istom. A takisto metodika, ako odhadnúť hodnotu nejakej zdravotníckej technológie, to by malo byť jednotné. Pretože je tu na jednej strane liečebná eh, medicínska hodnota a na druhej strane finančná hodnota. To je celá politická záležitosť výsostne a eh, komisár dal Lee sa vyjadril, že sa bude zaoberať touto témou a po novom roku mieni predložiť e, konkrétne posudzovania nových technológií v oblasti zdravotníctva na celoeurópskej úrovni. Kto to však bude robiť, toto posudzovanie a ako sa to bude robiť, to je politické rozhodnutie, ktoré bude nutné prijať v budúcnosti. Ja nemám mandát na tieto záležitosti, preto sa obmedzím len na právne podklady tejto témy a na to, čo robíme už dnes. A napokon vystúpenie bez mikrofónu. A Tamiflu. Tamiflu je zaujímavou témou, ako zvyčajne, keď človek vyhodnocuje účinok liekov, na to je mnoho štúdií a náš výbor vždy si preštuduje všetky. Ak prichádza na trh nový liek, štúdie a skúsenosti s týmto liekom prúdia do našej agentúry s rozličnými výsledkami, často protirečivými. A ide o to, že musíme neustále vyhodnocovať novo prichádzajúce výsledky štúdií, musíme zohľadniť relevanciu tej ktorej štúdie a posúdiť, či štúdia bola vypracovaná tak, že naozaj zodpovedá otázku, ktorú si kladieme. Častokrát si štúdie protirečia, ale napokon, keď sa zozbierajú všetky možné výsledky štúdií, dá sa vystupova- vystupovať istá e, červená nedistý trend, pretože niektoré štúdie sa zistí, že majú metodologické nedostatky, iné štúdie e, iné a celkový záver je zvyčajne dobre opodstatnený, podložený. A to isté platilo v prípade Tamiflu. Môžem vám povedať, že výbor ešte stále je toho názoru, že prínosy Tamiflu sú vyššie ako jeho rizika, ak sa vzali do úvahy všetky štúdie, ktoré boli vypracované a sú mnohé. Niektoré sú s negatívnym a niektoré s pozitívnym výsledkom a my ich musíme neustále porovnávať, posudzovať a prideľovať im inú váhu a to aj robíme. Môžem vám povedať, že náš výbor je naozaj kompetentný. Naozaj má erudovaných odborníkov z celej EÚ a ja im dôverujem. Takže srdečne ďakujem riaditeľovi Lengrenovi Myslím si, že môžem v mene celého výboru vám poďakovať za desaťročnú prácu. Pripájam sa samozrejme ku všetkým slovám, ktoré odzneli od kolegov. Dagmar vás pozná 10 rokov. Pani Grostet úzko spolupracovala s vami počas ostatných rokov a myslím si, že slúži eh, vaša agentúra v Londýne ako príklad pre celý svet a môžeme byť na vás hrdí, že ste vlastne nositeľom určitého štandardu. Ďakujeme, pán profesor. Prosím, odovzdajte naše poďakovanie aj spolupracovníkom. E, vaše škandinávské kvality vám pomohli prekonávať e, mnohé, e, mnohé ťažkosti a získali ste si veľké uznanie za vašu prácu. Prajeme vám ehm, veľa úspechov aj po 31. decembri 2010. Ehm, vaša odbornosť, vaše skúsenosti určite nájdú ďalšie naplnenie. Ďakujeme pekne že vašu účasť. a rozpráva bola nesmierne podnetná a e, myslím si, že takéto stretnutia sú veľmi nápomocné e, odhaľovať nové výzvy. V tejto chvíli uzatváram rokovanie. E, stretneme sa 29. novembra. No a o 6. hodine, dnes večer 18. hodine začína schôdza koordinátorov. Ďakujem. Thank you very much. Thank you for the